Uh, uh, Myslím, že začneme so schôdzou, pretože máme množstvo práce pred sebou a nechceme našho, našho hostia, pani Kristín Hanza, zdržiavať. Dúfam, že tí z vás, ktorí neodišli do Kodane, dnes tí prídu ešte na dnešné rokovanie, lebo diskusiu, ktorú máme mať um, o bariérach pre žiadateľov štruktúrálne fondy, to bola otázka, ktorú sme žiadali prostredníctvom eh, oddelenia B a to je štúdia, ktorá je načasovaná práve dobre, pretože si uvedomujeme, aké zmeny nastanú. A mm, vieme a chceli by sme teda najviac obmedziť tie, tie rôzne eh, bariéry a prekážky eh, financovaniu, takže potom pani, by sme, pani Hamze by sme potom dali slovo, ktorá potom bude mať e, prednášku a mm, potom by sme jej mohli dať otázku. Je, je tu? Je tu? Aha, ja som si myslela, že by ste tam sedeli na inom konci. Tak ja môžem hneď dať slovo, keď ste tu. Mm, dobre, predpoludne, dámy a páni. Ja by som dnes chcela hovoriť o bariéroch, bariérach pre žiadateľov o financovanie. Ja som počula, že moja prezentácia je trochu pridlhá, tak preskočím niektoré zo slajdov a preletím rýchlo. E Pozadie tejto štúdie je o tom, je, pozadie, štúdia vychádza z toho, že teda nechýba tu, alebo chýba tu taký koherentný obraz um, o tom, ako celkovo sa darí koheznej politike a nemajú v členských štátoch alebo celkovo v spoločnosti nie je kohezná politika videná nejaký ako, ako vysokohodnotná. Takže Chcela by som teda vysvetliť na začiatku niektoré definície, kto je príjemca a kto je žiadateľ. Medzi tým je rozdiel, pretože je to niekedy e, spôsobuje problémy pochopiť, že kto je príjemca a kto je žiadateľ. Žiadať príjemca je osoba, ktorá môže prijímať prostriedky a žiadateľ je ten, ktorý žiada o prostriedky typy príjemcov. To môžu byť verejné orgány na národnej, regionálnej, miestnej úrovni, malé stredné podniky, väčšie podniky, univerzity, vedecké inštitúcie, mimovládne organizácie, organizácie samostatné osoby, individuálne osoby a finančné inštitúcie. Aj to je však e, špeciálny nástroj, pretože v prípade Jeremy a Jessica to sú e, nástroje, ktoré sú určené určitým finančným inštitúciám, ale v zásade e, peniaze idú predovšetkým firme, ktorá vykonáva ten projekt vo finančnej inštitúcii. Takže my sme postavili našu štúdiu na cykle riadenia programu, pretože si myslíme, že v každom zo štyroch e, fáz programu sú otázky alebo problémy, ktoré by mohli brániť e, žiadateľom alebo môžu tvoriť bariéry. Takže začneme programovacou fázou, kde programovanie už musí byť e, oveľa jednoduchšie, aby mohli vôbec do toho vstupovať žiadatelia. Potom fáza implementácie, tam, kde sa už udelujú samotné prostriedky a kde konečne teda sa skutočne to, čo sa má diať, deje pre žiadateľov a potom máme management projektu. My rozlišujeme štyri úrovne, kde sú relevantné faktory pre žiadateľov Prvá úroveň je úroveň európska a tu uplatňujeme princíp partnerstva a všetky nariadenia, ktoré rokuje teraz, o ktorých rokuje Európska komisia pre nové programovacie obdobie a druhý dôležitý, to, že tá úroveň je národná úroveň, pretože samozrejme, že tá peniaze sa uplatňujú predovšetkým na národnej a regionálnej úrovni a tam sú tiež často množstvo, mnohé bariéry. Tretia úroveň je programovacia úroveň tam, kde sa rôznym spôsobom tvoria rôzne programy a opäť to závisí od e, samotného, samotného dizajnu toho programu, že či môže tvoriť alebo netvorí bariéry. Ďalší, úroveň je operačná úroveň, kde sú, sa poskytujú informácie a potom je úroveň, posledná úroveň piata je úroveň projektu. To už je samotné riadenie projektu a to závisí od toho, aké sú kapacity a schopnosti samotného príjemcu. Na národnej úrovni najdôležitejšie faktory sú určite spolufinancovanie, to je teraz možno ešte e, závažnejšie v časoch krízy a potom administratívne systémy. My sme zistili, že v závislosti od administratívnych systémov v členských štátoch, či už majú federálne alebo centralizované organizované, že operačné programy fungujú rôznym spôsobom. Ďalšie dva typy faktorov sú faktory, ktoré súvisia s udelovaním zdrojov, s kapacitami e, riadenia. To je veľký problém, lebo často máme rôzne problémy s kapacitami v členských štátoch kvôli tomu, že je tam veľký pohyb pracovníkov a tiež systém podpory finančný môže byť veľmi zložitý. A potom ďalšia časť operačných faktorov obsahuje aj samotný proces, teda výberové konanie a podanie, potom udelenie a oznámenie. Často však žiadatelia potom neop- opäť nežiadajú, keď zlyhajú, pretože majú pocit, že to je príliš zložité pre nich. Teda máme tu rôzne úrovne, ako som ich uviedla, tak teraz detaľnejšie o jednotlivých úrovniach. Európska úroveň, tu máme platnosti nariadenia, máme e, rozpočet, e, štruktúralne fondy, jednoducho je to celý právny rámec, ktorý tu platí, platí ďalej princíp partnerstva, požiadavky na informácie, komunikácie, monitorovanie a tak ďalej, faktory na národnej úrovni, ako som už povedala, inštitucionálny administratívny systém, tie sú veľmi podstatné pre samotné operačné programy udelovanie zdrojov buď prebieha paralelne s národnými programami, alebo je to integrované do týchto programov. A po tretie, potom je tu národná a regionálna likvidita pre spolufinancovanie. Ďalšie faktory na riadiacej úrovni. To sú štruktúry a kapacity, ktoré závisia od hierarchickej štruktúry, koľko máme hierarchických úrovní a či tí, ktorí riadia program, skutočne majú tie schopnosti, pretože často tomu tak nie je. A potom sú tu systémy finančnej podpory, či už to sú rôzne granty, ktoré sú nevratné, alebo rôzne nové nástroje finančného inžinierstva. Faktory na operačnej úrovni na toto sa sústredíme najviac. To sú aplikačné postupy, informácie, šírenie informácií, ďalej, post, um, ďalej post, postupy, ktoré sú po udelení projektu alebo po udelení prostriedkov a podobne. Um, máme tu niekoľko prípadových štúd dí, pretože nemáme k dispozícii množstvo informácií alebo operačných informácií, takže my sme si vybrali 9 operačných programov ako pri, pre prípadovú štúdiu a v našich rozhovoroch um, sme získavali uh, informácie cez informačné kanály. Informačné kanály sú um, celom tom programovacom cykle, tým začína sa to od e, televíznych reklám, časopisov, webových stránok, e, na začiatku v členských štátoch operačné programy majú veľké rozpočty a je veľmi dôležité pre členské štáty. Napríklad Poľsku je dôležitá takáto propaganda. Dôležité sú teda webové stránky, Webové stránky sú však zložité, pretože v mnohých prípadoch nie sú správne vedené alebo nie sú upravené na domáce pomery a takisto E, takže tým, keď mnoho je e, financovanie e, mnohých západnej časti Európy je často menej komplikované a zložité než operačné programy štrukturálnych fondov, ktoré sa používajú vo východnej časti Európy. Keď sa pozrieme na ďalšiu fázu, samotná generácia projektu, tvorba projektu, tam sú najdôležitejšie sú teda Eh, informačné kanály prostredníctvom e-mailu bilaterálna konverzácia a poskytovanie si vzájomných informácií. Čo sú relevantné aspekty v informačných kanáloch? Eh, je, na, pre všetkým ide o to, že typ nástroja sa mení podľa toho, aké sú programy. Niektoré programy nevyžadujú konkrétne kanály, pretože je tam malý počet žiadateľov Ehm, sú tam možno, ja neviem, traja, štyria ehm, stavitelia ehm, alebo firmy, ktoré stavajú cesty. Napríklad v Rakúsku máme tri veľké firmy, čo stavajú cesty, čiže to len tri traja môžu žiadať o prostriedky napríklad tak tam nie je potrebné veľmi šíriť informácie. Potom tiež závisí niekedy je potrebné zabezpečiť eh, programy vo viacerých jazykoch a E, takisto programy, ktoré majú širšie spektrum potenciálnych e, žiadateľov, tie musia mať e, rôznorodé kanály zamerané na viaceré, viaceré ciele. Ďalej. Aké sú problémy s informačnými kanálmi? Napríklad v Taliansku sme raz mali problém s tým, že operačná webová stránka mala iné informácie, než e, bol, informácie, ktoré boli na vládnej stránke o štruktúrálnych fondoch. Ďalej žiadatelia často nevedia sa zorientovať v programoch e, alebo nevedia nájsť, kde teda môžu skutočne o prostriedky žiadať. Ďalšia dôležitá časť našich e, interviu bol samot, sa týkal samotného procesu um, podania žiadosti, tak aby som to zjednodušila, najdôležitejšia časť je určite tá finančná otázka a druhou najdôležitej, druhým najdôležitejším problémom je administratívna záťaž. Tretia vec to sú všetky predpisy, eh, ktoré sú ale možno problematickejšie, než sme si pôvodne mysleli. Ďalej finančné otázky, len aby som to zosručnila. Tam to napríklad predstavuje nedostatok eh, financovania na národnej úrovni. To platí pre tie členské štáty, kde európske programy nie sú napojené na národné programy alebo financovanie nie je napojené. To je často v tých krajinách, kde je rozpočet pre štruktúrálne fondy pomerne malý a preto sa tam ako si nevyvíja dostatočné úsilie, aby sa upravilo e, na európske financovanie. Potom ďalšia vec je, že Ehm, tieto procesy sú často časovo náročné a náročné na zdroje a často súkromné firmy alebo malé firmy majú problémy s predfinancovaním svojho eh, žiadosti alebo svojho procesu žiadosti. Ehm, často využívajú rôznych externých konzultantov, niekedy je to veľmi dôležité, eh, aby ich mali pre svoju žiadosť, ale sú to drahé veci. Ďalej regulačný rámec, sú tam ťažkosti v tom zmysle, že štátna pomoc musí byť v súlade s nariadením o financovaní štrukturálnych fondov. Zdá sa, že to bol malý problém, ale napokon sa ukázalo, e, že tu platia veľmi prísne pravidla verejného obstarávania a, a to znamená, že žiadatelia musia dodržiavať pravidlá verejného obstarávania a keď e, už je v rámci projektu potrebné nakúpiť nejaké niečo, nejaký materiál, tak zase musí to všetko ísť podľa pravidel verejného obstarávania a toto sa zdá byť veľkým problémom pre manažerov týchto projektov. A tretia vec je, sú často sa meniace predpisy, to sa udialo v niektorých krajinách, že počas programovania alebo programovacieho obdobia sa zmenili pravidlá a potom úprava projektu na nové pravidlá potom pohľucuje prácu projektového manažera a podobne a informácie nie sú často správne. Ehm, potom ďalšia vec sa týka administratívy a podpory Um, hovorilo sa tu o zložitosti. Zložitosť e, bola spomenutá vo mnohých našich rozhovorov a nedostatok jasných e, usmernení. Niekedy sa zdá, že projektoví manažery alebo implementačné orgány nemajú presnú predstavu o tom, ako majú uplatňovať veľmi zložité usmernenia a napokon nikto presne nevie, že ako to sa to má robiť. A dokumentácia, ktorá má byť v dispozícii, je často komplexná a často je to komplexný balíček pre aj malé a stredné podniky. Musia zabezpečiť e, množstvo rôznej dokumentácie a podobne. Ďalej dostatok času alebo čas, ktorý je k dispozícii, to je ďalšia vec, na ktorú sa teda často stiažujú žiadatelia pretože často je termín iba jeden mesiac a ten ako si nie, je, je dostatočne postačujúci na dobre spracovanú žiadosť. Ďalej nedostatočná úroveň konzistentnosti a transparentnosti, to je ďalšia téma e, v tom zmysle, že nie celkom dobre žiadateľ pochopí alebo rozumie, aké je výborové konanie a nikto mu to pre, celkom presne nevie vysvetliť, že prečo tento žiadateľ peniaze dostal a iný nie nedostatok um, jasnosti a tiež um, oprávnenosti. Často sa stáva, že orgány poskytnú žiadateľom rôzne informácie, ktoré sú často aj protichodné, napríklad pri vysvetľovaní, že prečo. Ďalej nedostatočná podpora um, V implementačných e, jednotkách. Toto často platí napríklad v nových členských štátoch, lebo je tam veľká fluktuácia pracovníkov že ľudia nie sú dostatočne motivovaní zotrvávať e, v týchto a majú veľmi relatívne nízku odmenu, nízku mzdu, tak e, je tam veľká fluktuácia pracovníkov. To znamená, že vlastne know-how sa stráca. Čo sa týka programov ETC, tam sú ďalšie problémy, ktoré sú s tým spojené. Jedna vec je pri hľadaní partnerov. V rámci programov ETC potrebujete hľadať alebo nájsť programov. Um, často v niektorých cezhraničných krajinách chýba e, spolupráca. A tretia najdôležitejšia vec je jazyková bariéra potom sú tu ďalšie témy, ktoré by som chcela spomenúť, je nedostatok dôvery medzi verejnými orgánmi a žiadateľmi. Počuli sme od niektorých našich um, žiadateľov, že majú taký pocit, že ako keby ten verejný orgán nedôveroval žiadateľový projekt. Um, ďalšia vec je nedostatok uh, kultúry, podnikateľskej kultúry. To som tiež počula, že malé a stredné, veľmi malé podniky naozaj nemajú takú ešte kultúru, ako rozvíjať podnik, nevedia, ako sa buduje firma. A napokon finančná kríza je určite jednou z veľkých tém pre eh, mnohé, alebo veľkým, jedným z veľkých dôvodov, prečo zlyhali mnohé projekty v súčasnosti ale keď sa niektorí manažeri snažili pomáhať žiadateľom, začali teda aktívne, ak, proaktívne iniciatívy, zamerané na znižovanie byrokratického systému alebo pokúšali sa pred voliť, predvybrať niektoré projekty alebo predfinancovať ich, ale žiaľ vo väčšine prípadov museli prestať, pretože to bolo proti buď ich národným alebo nejakým iným predpisom. Avšak e, sú tu aj e, niektoré riešenia v prípade, keď sú sprostredkovateľmi banky, ktoré majú určité specifické vedomosti alebo znalosti, majú veľké informácie a tiež sú aj mohli by fungovať ako nezávislý sprostredkovateľ. Ďalšia informácia alebo ďalšie riešenie, čo máme my v Rakúsku, je tzv. one-stop shop, kde e, máme kde sa snažíme implementovať programy ehm, pre rôznych zástupcov, potom sú tam aj externí zástupcovia. Je treba zabrániť tomu, aby konzultanti neboli platení eh, žiad, samotným žiadateľom, pretože je to pre nich príliš drahé. A, ďakujem. A mohli by tam poskytovať napríklad podporu um, napríklad obchodnej komory a podobne. Napríklad sme to videli v našej prípadovej štúdii, že sa to deje v Nemecku. Takže ďalej aspekty po udelení projektu. Ja som nedávno sa stretla s žiadateľom, ktorý povedal, že už nebudem o to žiadať, lebo že ten postup po udelení prostriedkov bol taký zložitý, že už na to nemá záujem. Preto sme v našej štúdii uviedli, že jeden z najdôležitejších e, problémov v tomto prípade bolo práve podávanie správ. takže najdôležitejšie časti našich interviú e, o neskorenia v platbách. Ako som už povedala, najprv musíte žiadať, to je bez peňazí, potom sa začne projekt a niekedy prvá platba je ale až e, po, po roku kým dostanete peniaze a často pre malé podniky to je neúnosné. Ďalej sú veľmi kom, časovo náročné, technicky náročné tie správy. Každých 6 mesiacov musíte poslať správu, ktorá je komplikovaná, zložitá, trvá to dlho a tak ďalej. A po tretie je nedostatok dôvery, to som už spomínala. E, ďalej ľudia majú pocit, že skôr sú e, kontrolovaní ako na výsluchu na policii, e, alebo cítia sa ako na policajnom výsluchu, miesto toho, aby získali podporu. Jednoducho majú stále pocit, že sú, vystupujú ako nejaká osoba, alebo niekto, kto je vonkoncom nie je dôveryhodný. Ďalej E, o tom o tá, ďalej platia tie pravidla verejného obstarávania, parlament to už spomínal, potom nedostatok flexibility v, pri negociovaní cieľov, respektíve pre negociovaní cieľov. Často často po udelení e, projektu nebolo možné projekt upraviť na nejaké pozmenené alebo nové potreby. Ďalej, ale monitorovanie a vyhodnotenie e, projektu bolo chápané už žiadateľov a príjemcov ako potrebné a pochopiteľné. Ďalej, to, aké máme zistenia, ktoré sa týkajú zjednodušenia a modifikácií. Aj keď e, e, už viaceré projekty prebehli v rámci zjednodušenia, ale keďže to bolo počas programovacieho obdobia, tak mnohí projektoví manažeri nechceli to celé otvárať a meniť predpisy záchodu. Ale boli všetci teda pozitívne naklonení aj projektoví manažeri a implementačné orgány. Ale hovorili, že tie plošné sadzby 20% sú príliš nízke, že tie náklady sú vyššie. To je asi taký jediný e, faktor, ktorý súvisí so zjednodušením. Avšak e, mnohí nemali informácie o zjednodušovacích alebo zjednodušených e, pravidlách. Takisto um, v prípade cezhraničných eh, financovaní, napríklad EPA, keď sa financuje spolupráca s balkanskými krajinami, to je veľký, veľký problém pre žiadateľov. To množstvo predpisov. Dostávam sa teda k záveru. Spolufinancovanie, ktoré je k dispozícii je prakticky najdôležitejším faktorom. To uviedli všetci naši um, Takže mm, myslím si, že z toho, čo sme sa dozvedeli teda v našich rozhovorov so žiadateľmi, bolo, že mm, je teda najdôležitejším faktorom je spolufinancovanie, nedostatek toto kapacít, kapacít. Myslím si, že napríklad u, už v Rakúsku sa na tomto pracuje, takisto, aby sme sa sústredili, alebo problémy sa vyskytujú najčastejšie, keď je nejaký program zacielený na malý segment príjemcov. Vtedy väčšinou je malá podpora aj málo informácií. Ďalšie závery, medzi ďalšími závermi napríklad sú tiež um, projekty, ktoré sú postavené na báze príjmov alebo odmeny, tak ehm, tí finanční alebo projektoví manažery nevedia, ako eh, riadiť takéto projekty. Potom ďalší záver je, že eh, často sú príjemcovia ehm, narážajú na problém ehm, pravidel, eh, pravidel dodržiavanie duševného vlastníctva alebo jednoducho rôznych patentov alebo e, naražajú na, na predpisy v súvislosti s e, hospodárskou súťažou a podobne. E, napríklad to platí pre vysoké školy. Vysoké školy majú povinnosť publikovať výsledky a svoje práce a súkromné firmy to nemusia podobne. Ďalej sú určité, sú určité výzvy, ktoré súvisia s jazykovými bariérami a s, s nekompatibilitou programov v prípade cezraničných programov. Um, takže aké máme my odporúčania? My by sme teda odporúčali flexibilné spolufinancovanie, e, takisto by sa zlepšilo uplatňovanie nástrojov finančného inžinierstva, pretože tie sa doteraz neuplatňovali dostatočne v členských štátoch a majú vysoký potenciál, ale mnohí z programových manažerov ich považujú za príliš zložité, tak radšej chceli počkať ďalej vyžadovať financovanie pre malých, malých príjemcov e, alebo podporovať ten proces žiadosti. Takisto je treba znížiť riziko finančných e, oprav korekcií, teda korekcie vo finančnom riadení na konci projektu. Myslím si, že to nie je vec, ktorá je, v ktorého alebo to nie je zmyslom projektu, to je činnosť, ktorá by, ku ktorej malo byť dôjsť v závere projektu alebo po ukončení projektu. A asi by bolo treba tiež zabezpečiť preplácanie už skôr, a tak ako som povedala, že aby neprišla prvá platba až po roku od projektu. Ehm, ďalej treba zabezpečiť tú všeobecnú logiku eh, a štruktúru štruktúrálnych fondov. Často členské štáty majú problém, že vždy, keď začína nové programovacie obdobie, sa musia opäť eh, kvázi naučiť, ako fungujú štruktúrálne fondy. Sú rôzne opatrenia, rôzne nové predpisy, takže eh, treba sa to znovu naučiť a bolo by dobre, keby sa to tak úplne nemenilo od začiatku alebo od e, pití, tak aby sa ľudia v tom dokázali zorientovať, keď, sa to, keď prídu nové predpisy. Ďalej, e, čo sa týka zjednodušenia, to nemohlo sa zatiaľ úplne uplatniť, pretože sa, mohli, sa zavádzali vlastne v polovici programovania a nestihli sa teda za, pretaviť do skutočnosti v niektorých členských štátoch. Ehm, ďalej, štandardizácia e, žiaľ nie je často možné porovnávať e, informácie z členských štátov, pretože to zatiaľ nie je štandardizované, tak aby to bolo porovnateľné. No, to by tak bolo treba zoštandardizovať. Teda ďalšie odporúčania sú, že Takže ja si myslím, že je treba eh, sa sústrediť na proces, ktorý je orientovaný na výsledky a takisto aj podporovať výmenu skúsena, skúseností. Ehm, možno, že by sme mohli zvážiť predefinovanie termínu malý a stredný podnik, pretože my tu máme za definíciu 250 zamestnancov, ale tým pádom množstvo e, podnikov vypadáva z malých a stredných podnikov, a potom, ale nie sú ani veľké firmy, respektíve firmy, ktoré majú okolo 250 zamestnancov, často teda nie sú ani malé a stredné, ale ani nie sú dostatočne veľké. Napríklad banky, tak nedostanú žiadne e, financovanie, žiadne programy. Ďalej je treba zvážiť e, opatrenia, e, ktoré sa týkajú inovácií, pretože ľudia nie sú ochotní zverejňovať výsledky svojich rôznych inovačných projektov, nechcú e, to zverejniť, vyzradiť. Takže toto by bolo treba na tomto popracovať. Ďalej na národnej úrovni ďalšie odporúčania sú lepšie zapojenie partnerov Myslím, že to už je zakotvené aj v princípe partnerstva, avšak v niektorých programoch ešte stále tu funguje také eh, ako si alibi, alebo sú tu platia stereotypy a podobne. V konečnom dôsledku je to vždy ministerstvo, ktoré ako si udeluje projekty. Ďalej Mm, v každej krajine je iná kultúra, ale bolo by dobre, keby to bol dobrý informačný systém, a ktorý by tiež nemal, na ktorý teraz znamená, že by nemali by tam rôzne webové stránky, ktoré oznamujú to isté, alebo neboli by kompatibilné a podobne. Takže ďalej tiež treba zabezpečiť flexibilný a transparentný systém. Ako som už povedala, že ľudia majú pocit, že sú týmto systémom skôr uh, E, kontrolovaní ako policiou a nemajú pocit dôvery. To je niečo pre členské krajiny, pretože problémy nie sú o verejnom obstarávaní a v príslušnom nariadení tam sú Prahy, ktoré sú pod európskymi rámy, pretože niektoré členské krajiny majú nariadenia, ktoré sa týkajú, idú až do výšky 500 eur, takže Môžu tam byť traja e, ponúkajúci na teda túto, na tento nákup. A to je naozaj mm, zbytočné a bráni ľuďom využívať verejné prostriedky. Mm, posilnenie budovania kapacít a podpora mm, spokojnosti e, zamestnancov, to sa týka e, situácie, kedy súkromné spoločnosti <clears throat> zamestnajú bývalých verejných zamestnancov s trojitou mzdou a to naozaj e, teda nie je vyhovujúce. A pokiaľ ide o domáce financie, tak znovu toto prebieha v členských e, krajinách, e, kde majú veľké rozpočty, ale nie tam, kde sú tieto rozpočty veľmi malé. No a na záver odporúčania pre národnú a regionálnu úroveň zabezpečiť e, konsistentné e, riadenie e, pred a po tejto fáze projektu po udelení ocenenia sa zrazu všetko zmení. Zavedenie jednotných platobných miest v Rakúsku máme tieto jednotné pracovné miesta v národných a európskych programov na jednom mieste a ľudia, ktorí riadia rozličné programy, navzájom komunikujú a vymieňajú si skúsenosti, pomáhajú žiadateľom nájsť ten správny program. Šírenie dobrých postupov, to by mohlo byť súčasťou jedného platobného miesta, že by ľudia mohli e, predkladať dobré postupy podrobne žiadateľom, aby títo pochopili, čo sa s tým projektom dá robiť. Zjednodušenie procesov e, podávania žiadostí. To by sa dalo urobiť na národnej regionálnej úrovni, pretože ten základ je na európskej úrovni, ale ešte sa to neimplementovalo vo všetkých programoch. E, zaangažovanie orgánov na mm, teda ten rámec prípravného procesu. Tí, ktorí majú skúsenosti, by mali byť viac súčasťou tejto oblasti, hoci niekedy uh, už nepracujú v danom programe lepšie plánovanie procesu podávania žiadosti na začiatku a zabezpečenie dostatočného času na prípravu ponúk. Niekedy ten mesiac nestačí, ale stáva sa to v členských krajinách. Ďakujem. To je v stručnosti všetko, čo sme teda zistili v našej štúdii. Ďakujem pekne. Predpokladám, že vašu prezentáciu e, môžeme dostať. E, zrejme kolegovia e, sa o to podelia, ak im to pošlete mailom. A teraz otváram diskusiu pre, na otázky a komentáre, pretože toto je naozaj fascinujúca štúdia. Vidím, že pán Lambert sa hlási. Ďakujem pani prezednička, ďakujem za prezentáciu. Sme teraz, eh, máme tu kľúčový moment, pretože eh, členské krajiny teraz doľaďujú eh, veci v rámci tohto nariadenia a hm, keď som vás teda počúval, tak veľa vecí v prípade nového nariadenia sa prebralo. Kľúčovou otázkou by mohlo byť, či nám niečo chýba, ale to je ťažké zodpovedať, pretože veľa z toho, čo ste povedali, je už prevzaté. Je ťažko zistiť, aké ešte zostávajúce prekažky nám unikli. Dovolte mi ale niekoľko pripomienok ohľadom malých a stredných podnikov a predfinancovania. Toto je naozaj dôležité. Keď máme nejakú mimovládnu organizáciu a začneme, možno nie je taký veľký ale, mm, projekt, ale projekt v objeme 100 tisíc eur. Nie je to veľa pre nás, ale pre mimovládnu organizáciu, tú organizáciu to veľa je. A to znamená, že predfinancovanie v minulosti, mm, tu bol regionálny orgán, ktorý mal prostriedky na predfinancovanie, ale teraz Máme tu finančnú krízu a už to nie je možné. Takže pokiaľ viem, a týka sa to aj iných oblastí, máme tu teraz tieto tzv. predfinančné možnosti a možno tomu nevenujeme dostatočnú pozornosť. Ľudia už neprichádzajú, pretože nemajú tých potrebných 20 tisíc eur na začiatok a žiadna banka mi im ich neposkytne. Čiže bez hotovosti nie je možné projekt financovať. A potom oneskorené platby. To je niečo osobité. Včera sme počuli, že myslím, že 10 krajín to bolo, sa v týchto krajinách sa veľa platieb zablokovalo a kolegovia hovorili, že je to možno preto, že komisia má primálo prostriedkov a teraz veci blokuje. Toto je katastrofa a v tejto oblasti by sme mali mať väčšiu dôveryhodnosť, pretože keď nastane nové obdobie spolupráce, tak potom už tí žiadatelia budú váhať. Nie je to veľmi praktická situácia pre dobrú prácu. Hovorili ste aj o tom, že ak parlament alebo komisia medzi tým zmenia nariadenia, tak e, postupy v krajine sa nemenia. A čo teda urobíme? Musím povedať, že my sme hovorili e, tu o ubytovacích kapacitách pre zraniteľné iných obyvateľov. Týkalo sa to Rumunska a ja mám pocit, že plánovanie v našom systéme štrukturálnych fondov a ten zdieľaný manažment sa robí dok, rok až dva roky dopredu. Štrukturálna politika má dlhšie plánovacie obdobia a otázkou je, či teraz v čase krízy a riziko e, priamých na mieru ušitých investícií a dodatočných príspevkov na rast, zamestnanosť a zelenejšiu ekonomiku znamená, že v podstate by sme mali byť schopní veci zmeniť v prípade, že je to potrebné. Ako napríklad pred niekoľkými mesiacmi sme tu mali výzvu na krajiny, aby mm, prišli s, viac, s väčším počtom priorit pre zamestnanosť mladých. 5 mm, až 8 miliard eur. Podľa včerajšej informácie sa mm, presunulo do týchto programov pre zamestnanosť mladých. Otázka je, myslíte si, že dokážeme pomáhať tak aby to bolo jasnú tematickú prioritu, aby tieto partnerské zmluvy sa uzatvárali v členských krajinách a zároveň, či dokážeme byť pružní. V tej diskusii ide o to, aby nám naši partnery predložili svoje potreby aby ich jasne formulovali. A vy e, myslíte si, že dokáže byť dostatočne e, pružný v tomto rámci? Sú tam nejaké prekážky? Máte nejakú predstavu, nejaký nápad? Možno by sme boli, mali mať túto e, štúdiu o mesiac skôr, pretože bude sa hlasovať v júli a možno by bolo bývalo dobre, keby sme mali viacej času. Ale myslím si, že ste Eh, prevzali, hovorili o veľmi dobrých projektoch, je tam veľmi veľa príležitostí na zdieľaný manažment, na spoluriadenie, spolufinancovania, pokiaľ viem. Je to možné pre verejné aj súkromné spolufinancovanie. Čiže toto by mohlo priniesť výsledky. Možno, že som hovoril príliš dlho ale zrejme aspoň mi na to niečo poviete. Ďakujem, pán Lambert. A teraz ďalší reč. Ďakujem, pani predsednička. Je mi ľúto, pán Nilsson, že som nepočul celú prezentáciu. Bol som e, v inom výbore, kde sme hlasovali, ale vypočul som si závery veľmi podrobne. Súhlasím s pánom Lambertom, že Veľa z toho, čo sme počuli v odporúčaniach, je už prevzaté zo strany správodajcov. Po druhé, keď sú odporúčania na európskej úrovni, hovorí sa o európskej výmene a to je veľmi dôležité a mohlo by sa to zlepšiť z mojich skúseností zo Severného Švédska s inými projektami, s, s inými krajinami, toto bolo veľmi dôležité. Európska úroveň by mala vždy podporovať takýto druh výmeny. A potom po druhé, možno je to ešte dôležitejšie pre náš výbor, pre rozhodnutie, ktoré príjmeme, Máte tu odporúčania na národnej úrovni, lepšia zaangažovanosť partnerov v strategickom rozvoji operatívnych programov. To je kľúčové. A, a ja mám takúto skúsenosť. E, poznám dva regióny vo Švédsku. Jeden z nich bol od začiatku veľmi zaangažovaný vo vytváraní programov implementácia bola oveľa lepšia. E, v druhom regióne e, ten e, jeden hráč urobil veľmi veľa. Bol to regionálny guvernér a Ostatní e, sa angažovali oveľa menej, výsledky neboli také dobré. Malo by to byť naozaj partnerstvo od samotného začiatku, pretože to je dôležité. Ďakujem. Ďakujem, pán Simon. Äh, Ďakujem za túto obsiahlu prezentáciu, ktorá jasne ukazuje, že musíme diferencovať medzi bodmi, ktoré naozaj môžeme riešiť na európskej úrovni, kde máme možnosti a ktoré novo vytvárajú tieto štruktúralne fondy a tie, ktoré sú domáce na národnej úrovni a keď sa rozprávame s tými zúčastnenými, tak aj oni, e, teda tie názory sa veľmi podobajú, aj tie úrovne. A to, čo môžeme urobiť, lepšie zapojiť partnerov na mieste, pretože problém spolufinancovania alebo kofinancovania je v tom, že máme nedostatok tých, ktorí sa chcú zapojiť. Keď chceme kofinancovať niekoho, ale pritom sa ho predtým vôbec nespýtame, či E, chce tiež poskytnúť finančné prostriedky a keď nebudeme plánovať aj obsahovo ten proces, aj časový program, tak potom sa nemôžeme čudovať, že eventuálni partnery majú síce záujem, ale potom sa nezúčastnia. Môžu to byť určité obce alebo mm, iné entity, pretože v strednodobom pláne tieto finančné prostriedky nemajú a to platí aj pre ostatných partnerov, ktorých chceme e, e, zapojiť, nie len pre úroveň obci. To je nástroj, ktorý by sme mali používať, pretože nie ide len o tú časť finančných prostriedkov, ktoré treba kofinancovať, ale aj ten čas, ktorý máme, máme vopred k dispozícii aby sme si mohli naplánovať vynaloženie týchto finančných prostriedkov. To by nám pomohlo zapojiť partnerov na mieste do týchto operačných programov. To je veľmi dôležité. Kolegovia, posledný rečník je Nikos Kryzohelos. Pochopila som to tak, že nikto ďalší sa nehlási o slovo. Takže dáme slovo poslednému rečníkovi. Áno, keď diskutujeme o štrukturálnych fondoch, tak e, nástojíme na tých možnostiach alebo schopnostiach tých zúčastnených. Oni musia mať posilnené možnosti, väčšie možnosti, aby mohli využívať nástroje pre tieto štrukturálne fondy. Podľa mojej skúsenosti na regionálnej úrovni veľmi často sa stáva, že sa naplánujú projekty, potom sa spustia ale neuvažuje sa dlhodobo. Z dlhodobého hľadiska môžete mať projekty napríklad na biologické čistenie vody, s investíciami milión, alebo s teda subvenciami milión, milión a pol eur, ale zároveň aj udržateľné. A tam naozaj treba myslieť aj na fungovanie projektu z dlhodobého hľadiska, nielen počas financovania. Je to veľmi dôležité ak nechceme pominúť užitočnosť týchto fondov a ich význam, ktoré majú vytvoriť niečo, čo má fungovať dlhodobo. Ďakujem. Pani Hamza, chceli by ste komentovať e, tieto pripomienky a otázky? Najskôr chcem podporiť nemeckého kolegu. Hlavná je tá národná otázka. Je to len také pozlatenie európskych regulácií. Môžeme sa tu sústrediť aj na iné aspekty, napríklad za zjednotenie pravidiel um, verejného obstarávania pod určitý prach, uh, ďalej partnerstvo alebo zaangažovanie partnerov. Myslím, že už e, je to povinné, už sa to žiada. Ministerstva to robia veľmi povrchne, len pozvu ľudí na začiatku na diskusiu a potom napíšu program a to je všetko. A potom už nie je žiadna výmena. Čo by sa dalo urobiť na európskej úrovni? Mm, nariadenia sú nové. Ak niekto začal v tom poslednom období a naučil sa, ako programy fungujú, ako fungujú pro, e, nástroje európskej koheznej politiky, tak teraz sa to začína odznovu, pretože máme polnohospodárstvo, rybolov v koheznej politike pokryté a to je nová situácia. Ľudia musia znovu e, sa naučiť, ako spolupracovať medzi rozličnými nástrojmi. Výmena skúseností, program ETC má niečo, čo sa nazýva Interact. Nefunguje to zle, je to dobrý nástroj a ľudia, ktorí pracujú v, na programoch nadnárodnej spolupráce sa pravidelne stretávajú na tejto platforme Interact. Takže mohlo by to byť inšpiráciou pre ostatné programy, ale mm, môžeme e, sa poučiť z tejto výmeny skúseností v rámci Interact a využiť to v iných programoch ku kapacite a rozvoju, k rozvoju kapacít Ak dôjde k rozvoju kapacity a potom sa niekto treba dostane na lepšiu pozíciu, tak už táto kapacita je stratená. Čiže musí sa niečo urobiť priamo na začiatku. Možno, že lepšia mzda by pomohla, pretože v mnohých krajinách ľudia, ktorí pracujú e, na týchto pozíciách, zarábajú 300 eur mesačne. To nestačí, aby tam zostali dlhodobo. To je všetko. Ďakujem. Ďakujem. Týmto by som ukončila tento bod. E, dostaneme vašu prezentáciu však, pretože bola veľmi dobrá a poukazovala na tie najzložitejšie oblasti. Ešte raz vám ďakujem veľmi pekne a dúfam, že aj ostatným kolegom Môžem povedať, že v prípade, že by mali e, dotočné otázky, tak sa môžu s vami spojiť cez sekretária, teda s vami osobne alebo tými, s tými, ktorí pripravili túto štúdiu, aby sme lepšie pochopili tieto bariéry. Ďakujem pekne. Máme tu teraz Viktora Boštináru, ďalší bod programu a to je návrh e, správy za ktorú je zodpovedný pán Boštináru. Je to nariadenie o koheznom fonde a hneď vám dávam slovo, Viktor, a potom tieňovým spravodajcom a ostatným kolegom, ktorí by sa chceli prihlásiť o slovo. Máme pol hodiny na túto správu. Dúfam, že sa nám to podarí prebrať. Ďakujem pekne, pani predsednička. Hneď úvodom by som rád povedal, že budem predvídateľ, predvídateľný. Poznáte môj názor na túto vec. Spomeniem možno niektoré novinky, ku ktorým došlo v poslednom vývoji a veľmi pozorne si vypočujem vaše poznámky, samozrejme. Prvý súbor pozmenujúcich návrhov súvisí s nástrojom pre prepojenie Európy a s Fondom súdržnosti a my sme navrhli nejaké čísla a budeme očakávať, kedy budú existovať a nie je možné hovoriť o číslach, pretože ešte ich vlastne stále nemáme. Bude to závisieť na tej všeobecnejšej správe. A potom si budete môcť prečítať môj návrh. Pokiaľ ide o tie kritériá, ktoré sa majú aplikovať, tak už som hovoril, že táto časť by sa mala použiť len pre projekty, ktoré sa budú implementovať v členských štátoch e, vo fondoch súdržnosti a miera spolufinancovania by mala byť rovnaká ako pre projekty, ktoré sú financované z fondu súdržnosti. Jedným z najdôležitejších prvkov sú tie kritéria, ktoré sa majú používať centralizovanou agentúrou, keď bude vyberať tie projekty, ktoré sú priateľné. Všeobecné kritéria sú v nariadení CFE. A môj návrh je, že to bude určitá odchylka a počas prvých troch rokov 31. novembra 2013 sa budú rešpektovať národné alokácie. do toho CEF a teda členské štáty budú mať dostatok času na to, aby sa pripravovali na koncipovanie projektu pre CEF a aby si mohli vytvoriť inštitucionálnu aj administratívnu kapacitu pre realizáciu projektu. A po 1. januári 2017 to bude plne operatívne na základe kritérií, ktoré sú zadefinované v nariadení CEF. Ďalšie zmeny dávajú väčšiu konzistentnosť medzi fondom súdržnosti a režimom ETC, pokiaľ ide o kogeneráciu a výrobu tepla. Navrhujem tiež, aby sa vylúčila podpora pre spaľovanie pre elektrárne. To číslo, ten limit je 20 MW, a malo by to byť e, v súlade s ETC, tak ako sa to už povedalo predtým. Takže je tu priestor na rokovanie a zároveň máme možnosť sa teda pohybovať v tých rozhodnutiach. Pokiaľ ide o tie elektrárne pod 20 MW, tak tú podporu nebudú mať. Podporíme možno rekonštrukciu alebo dovybavenie takýchto elektrární pre kombinovanú výrobu tepla a elektriny a to do výkonu 20 MW. Bude to uznateľné či už v prípade budov alebo ďalších zariadení. Chceme integrovaný prístup, aby sme, hoci aj s určitými obmedzeniami, podporili celý cyklus produkcie tepla a chladu rovnako ako aj distribúciu a používanie elektriny v novo vybavených budovách, ktoré budú energeticky úsporné. V tých elektrárnach, kde sa budú len čisto alternatívne zdroje energie po, e, po, používať, tak tam sa tieto žiadosti nebudú aplikovať. Tak pokiaľ ide o tie žiadosti k prvému návrhu, tak to nebudem sa tým zaoberať, len zopakujem niektoré najdôležitejšie veci. Energetická efektívnosť v bývaní, ktoré je uznateľné pre tento fond, to je najlepší spôsob, ako zvýšiť energetickú efektivitu a v rámci stratégie 2020 dosiahnu ciele. Vieme, že EÚ e trochu zaostáva práve pre tie ciele 2020 a ak budeme takto pokračovať, tak dosiahneme len asi 10, 10 To ale bude veľká strata pre EÚ. Ale ciele 2020 to nie je jediný dôvod, na čo poskytovať finančné prostriedky na tieto projekty. My chceme zvýšiť ekologickosť nášho hospodárstva, chceme lepší energetický mix v našich e, firmách a chceme znížiť emisie CO2 a chceme pomôcť našim občanom, aby šetrili náklady za energie. V mojom hlavnom meste v Bukurešti napríklad vedci využívajú solárnu energiu a ďalšie. A v tom existujúcom systéme mm, vykurovania pridávajú ešte zdroje solárne, geotermálne, a, ale ak nevylepšia tú distribučnú sieť, tak zvýšia o 40 náklady na energie teda treba aj lepšie budovy tepelne izolovať a tak ďalej. Ale to je všetko príliš veľký náraz nákladov pre európskych občanov, takže nezabúdajme, že stavebníctvo a budovy predstavujú 40 celkovej spotreby energii a 30 emisí CO2. Pokiaľ ide o synergie ERDF a tohto fondu súdržnosti, tak chceme zvýšiť energetickú efektivitu, ale je to potrebné pre všetky v oblasti bývania. A tam podpora môže zohrať kľúčovú úlohu Potom ďalšie e, sú, je financovanie infraštruktúr pre osoby s obmedzenou mobilitou a pre postihnutých. chceme dodržiavať medzinárodné záväzky, ktoré sme prevzali tým, že sme podpísali nejaké medzinárodné dohovory a vzťah medzi Fondom súdržnosti a princípom znečisťovateľ platí. A ešte by som rozšíril diskusiu, to, čo je pre nás dôležité, a musíme to samozrejme zopakovať aj komisárovi Potočníkovi, jeho povinnosťou je, aby predložil nový návrh nariadenia alebo smernice s um, dopadovým ekologickým vyhodnotením, aby sme zistili, či sa tento princíp skutočne plní a či kohezný fond, či sa k nemu bude dať dostať, aby uh, sa pokrývali alebo financovali len výnimočné situácie alebo len bežné. Teda či bude možné využívať financie na koheziu, aby sa platil aj za ten princíp znečisťovateľ platí. Aby sme ochránili našu biodiverzitu, aj to musíme spomenúť a musíme začleniť možnosť, aby sa vyberali projekty, ktoré majú napojenie na program Natura 2000 ochrana vidieckého a nielen mestského prostredia, aj tomu sa treba venovať a koherentne, kompletne, komplexne. Je to dôležité aj pre mestský rozvoj. A záverom mobilita, hromadná doprava, verejná doprava, to je najlepší spôsob, ako znížiť emisie CO2 a ako odstrániť alebo znížiť dopravné zápchy. A uvítal by som návrh Jana Olbrichta a ďalších. Budem sa zaoberať tou myšlienkou, predložiť pozmenujúci návrh a požiadam, aby sa prijali spoločné kritéria pri vykonávacích aktoch, aby sme boli flexibilnejší, aby sme v budúcnosti mohli riešiť také situácie, ktoré vzniknú a ktoré budú iné než tá súčasná situácia. Pretože po roku 2014 sa môžu zjaviť nové možnosti alebo perspektívy, ktoré, bude treba, e, ktoré treba spracovať. Ďakujem komisii za prípravu smernice, ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom aj tým poslancom, ktorí do finálnej správy začlenili pozmeňujúce návrhy. Pripomínam, že, alebo ktorí ešte budú chcieť predložiť, termín na pozmeňujúce návrhy je zajtra o 18. Takže predložte tieto návrhy a ďakujem. Ďakujem. Nikos Kryzogalos, tieňový spravdajca teraz. Chcel by som poďakovať pánovi Boštinárovi, potom budem hovoriť po grecky. Ale teda najskôr by som mu chcel poďakovať, pretože spolupráca bola veľmi plodná a dúfam, že naše príspevky zlepšia vašu dobrú správu. Myslím si, že to ide dobrým smerom Rád by som urobil niekoľko návrhov, pozmenujúcich návrhov alebo dodatkov. Myslím, že správa pána Božstinaru ide dobrým smerom. Naše návrhy majú za cieľ, aby sme dali viacej koherentnosti tomuto finančnému nástroju na jednej strane a aby sme podporili aj udržateľnosť aby sme boli koherentní aj s cieľami stratégie 2020 napríklad. V prípade dopravných projektov nesmieme zabúdať, že 90 dopravu, osobný, dopravy osobnými vozidlami sa robí na vzdialenosti, ktoré sú menšie ako 6 kilometrov a to samozrejme e, prináša so sebou emisie. Takže treba podporovať infraštruktúry, ktoré sú koherentné, ktoré sú v harmonii s našimi cieľmi v rámci udržateľného rozvoja a v rámci klimatických zmien. Chceme e, znižovať aj vonkajšie náklady, ale treba ísť oveľa ďalej. Nestačí len realizovať infraštruktúry, ale treba ich realizovať tak, aby mali udržateľný charakter. Για, τις, για τα απόβλητα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε εκείνα τα έργα που ανταποκρίνονται. Musíme mať prioritu zadefinovať ich. E, nesmieme zabúdať na prevenciu, na recyklovanie, ale hovorím nielen o odpade, hovorím aj o problémoch odpadových vôd, lebo niekedy hovoríme, no dobre, tak treba čistiť e, odpadové vody, ale mali by sme e, zasiahnuť ešte skôr preventívne a mali by sme spotrebu vody znižovať, mali by sme šetriť vodu, takže v správe treba nastojiť na to, že treba šetriť energiami a maximalizovať výkony a dať prioritu obnoviteľným zdrojom. Toto všetko je veľmi dôležité. Aj v doprave neustále treba opakovať, že chceme udržateľnú dopravu, realizovateľnú, nie len dopravu akúkoľvek, aby fungovala. Takže musíme podporovať najudržateľnejšie formy dopravy. A sme za to, aby tie veľké verejné stavby diálnic a ciest, aby sa to obmedzilo len na prepojenie cezhraničné. Tu nejde tu A tiež nejde o to, aby sme stavali letiská, ktoré sa budú stavať menej ako 200 km od iných letisk. Dobre, takže treba finančne podporovať rozumné projekty, pokiaľ ide o bývanie, tak tam treba podporovať obnoviteľné zdroje energií. A to nie len z environmentálnych dôvodov, ale aj z finančných, hospodárskych v čase hospodárskej krízy, keď máme veľa nezamestnaných, kde je veľa ľudí s nízkymi príjmami, tak je veľmi dôležité, aby sa šetrilo energiou. A to nie len z environmentálnych dôvodov, ale aj z tých jednoduchých finančných. Otázka klimatických zmien a prispôsobenia sa týmto zmenám musíme podporovať také veľké projekty, ktoré budú podporovať veľké ekosystémy. Štúdie a práca údaje hovoria, že môžeme, môžeme pracovať proti klimatickým zmenám alebo pôsobiť proti ním tým, že budeme rozvíjať a podporovať schopnosti veľkých ekosystémov a musíme aj v tomto smere zafinancovať projekty. a úloha jednotlivých aktérov, e, miestnych samozpráv, občanov, malých a stredných podnikov. Všetci títo aktéry sú veľmi dôležití, ale aby mohli zohrávať svoju úlohu, tak musia byť dobre informovaní o tom, čo sa naprogramovalo o tom, aké projekty sa pripravujú, ako sa realizujú, ako sa kontroluje ich realizácia. Strana greckých zelených e, upozorňovala na to, že grécké orgány nie sú schopné využívať európske financie, takže na úrovni regionov musíme sa snažiť dosiahnuť, aby Tie fondy, ktoré sú k dispozícii a ktoré niekedy predstavujú až 14 miliónov eur, aby sa tieto fondy naozaj dostali e, prostredníctvom miestnych samozpráv tam, kam patria, kde ich potrebujú. Treba rozvinúť akcie schopnosť miestnych a lokálnych samozpráv, aby pri tvorbe projektov mohli zasiahnuť, aby už sa vtedy mohli vyjadriť nielen k forme, ale aj k obsahu a aj počas e, postupu a kontroly projektu. To je asi všetko z mojej strany. Záverom treba povedať, že treba pouvažovať aj alebo zareagovať na ukazovatele. Nemôžeme sa uspokojiť len s takými údajmi, ako je kilometr cesty alebo kubický meter vody. Treba presnejšie zadefinovať, keď chceme vypracovať nejaký projekt na zber dažďovej vody, tak e, musíme používať také odvolávky, ako je veľké alebo e, totálne a celkové množstvo spotrebovanej vody a podobne. Potrebujeme vedieť, keď čistíme vodu alebo spracúvame e, dažďovú vodu, aké je percento vody, ktoré to predstavuje v porovnaní s tou celkovou spotrebou vody. Ďakujem. Ďal, pani. Nemyslím si, že by sme mali nejaké iné názory na to, čo povedal pán Bostináru. Máme tu návrhy Povedala so, povedali to aj predrečníci. Niektoré názory nezdielame v obsahe, ale v tom eh, cieli. Napríklad špecificky myšlienka pána Bostináru predlžiť ciele alebo rozšíriť ciele, kde by sa dalo investovať v koheznom fonde. Tu nesúhlasíme s týmto návrhom, pretože si myslíme, že tie isté ciele môžu nájsť finančné pokrytie inými finančnými nástrojmi. A preto si myslím, že je dôležité pri úprave a regulácii financovania takých infraštruktúr, ako je Connecting Europe Facility, teda CEF, musí mať špecifické financovanie v koheznom fonde a v nariadení. Predložím pozmeňujúci návrh aj s vyhodnotením, aby nechal otvorenú možnosť na neskôr a aby sme mohli teda upraviť to, e, že by e, sa tieto e, relokácie dostali do národných zdrojov a to čím skôr, A teraz návrh komisie vo všeobecnom nariadení zaviesť do podmienok aj hospodárskú makro podmienenosť. Už máme určité skúsenosti v niektorých krajinách, ktorí sú príjemcovia kohezných fondov. V tejto logike navrhnem pozmenujúci návrh, k všeobecnému nariadeniu na odstránenie hospodárskej makropodmienenosti pre kohezný fond. Máme údaje, posledné údaje z členských štátov, kde sa aplikovali sankcie, pretože nerešpektovali túto podmienenosť a samozrejme tieto sankcie mali potom devastujúce, devastujúce dôsledky pre tieto krajiny. Myslím si, že by bolo užitočné nielen pre iné fondy, ale aj pre kohezný fond, aby sme urobili krok dozadu, nie vpred, a nezavádzať e, teda túto makroekonomickú podmienosť pre iné fondy, ale zrušiť aj pre tento fond túto podmienku. Myslím si, že návrh komisie je adekvátny a zodpovedá požiadavkám a je vhodné e, v súčasnosti netlačiť príliš a v týchto ťažkých okolnostiach nestiažovať a teda tú byrokraciu administratívu aj v koheznej politiky. A našimi pozmenujúcimi návrhmi Samozrejme, ten návrh Európskej komisie v podstate nepozmením, sú tam len menšie zmeny. Ďakujem kolegovia. Máme ešte dvoch rečníkov. Už mu zatvorila zoznam a potom ešte komisia bude mať slovo. Takže prvým rečníkom bude Lambert pán Nistelrooy. Ja, dankjewel. Ik wil eigenlijk twee, twee puntjes uitlichten. De energie... Ďakujem pekne, aby som sa chcel dotknúť dvoch vecí. Energetická revolúcia, ak by som ju takto mohol nazvať Myslím, že mm, to je určite momentálne veľmi obrovská úloha a je potrebné zahrnúť takýto cieľ aj do koheznej politiky, respektíve do cieľov koheznej politiky. Myslím, že keď sa pozriete na štrukturálne fondy, tak eh, čo musíme urobiť najviac v otázkach energetickej zmeny, bude, to všetko bude spadať pod kohezný fond. A viem, že sme hovorili o tom, že tematická koncentrácia je nepostačujúca, hovorili sme o nedostatku ochoty, aby veci väčšili. Ale to je všetko fajn, ale najdôležitejší je šia vec samotný kohezný fond. A myslím si, že v týchto regiónoch by ste mohli dosiahnuť aj veľmi rýchlo úspech Napríklad, keď sa pozriete na znižovanie emisí CO2, znižovanie emisí, všetko toto e, všetko toto je všetko toto je, je úlohou, ale musíme sa pozrieť na um, praktickú stránku, musíme zabezpečiť to, aby sme um, zabezpečili tie fondy, pretože tieto fondy sa takisto ako keby samo generujú. Nemusíte financovať úplne všetko. Čiže keď zafinancujete niečo, tak získate mm, ďalšie prostriedky ako postupne. Myslím si, že to určite by som teda podporil nielen ja, to by podporil celý parlament. A potom, čo sa týka makrokondicionality, vo všeobecnom nariadení sme povedali, že nie sme za takúto kondicionalitu, ale ja by som sa pozrel na tú súčasnú situáciu, napríklad v existujúcom nariadení o koheznom fonde. Aj na to potrebujete prostriedky, takže musíte vziať do úvahy existujúcu skutočnosť, súčasnú skutočnosť a musíme zabezpečiť to, aby sa veci riadili takým spôsobom, že v rámci rozhodovacieho procesu budete konzistentní Ehm, musíme a my musíme zajsť ešte ďalej, musíme túto správu e, sfinalizovať. E, ďakujem pekne. A ešte Joachim Celer, keby ste podľa možností bol stručný. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj spravodajcovi Boštinárovi, pánovi Boštinaru za jeho návrhy, ktoré sa týkajú koheznej politiky. Myslím, že makroekonomická kondicionalita, na to sme sa zhodli, že to nechceme, ale napríklad, keď hovoríme o energetike, teraz je tu otázka, e, aktuálna diskusia, odkiaľ maj, kam majú byť teda primárne nasmerované prostriedky. Pretože nám centrálny cieľ teraz je generovanie rastu, aby sme zabezpečili rast v rámci boja proti kríze a o tom hovoria všetci politici v členských štátoch a podobne a každý sa ako si sústreďuje na to, že tie peniaze by mali prísť zo štrukturálnych fondov a kohezný fond je určite široko ďaleko najväčším fondom z finančného hľadiska v podpore štrukturálnej politiky. A teda, keď chceme e, e, uplatňovať energetické opatrenia, tak e, to musia byť predovšetkým takéto, to však nie je samotný to však je len prostriedok k tomu, k tomu rastú tá energetika. Musíme sa teda si určiť tú prioritu a myslím si, máme tu v Európskej únii, máme niektoré ekonomicky slabšie regióny, ktoré by sa mali akoby napojiť na tie silnejšie e, regióny. Pretože v každom regióne môžu byť e, situácie rôzne. Napríklad v jednom regióne je dobrá infraštruktúra, môže sa stať, že v inom regióne e, bude potrebné zabezpečiť väčšie opatrenie, aby ste dosiahli to isté. Potom otázka ktorá sa týka viacročného finančného rámca. Ak chcete, po, kto má zaviesť eh, teda strop 2% pri eh, poskytovaní eh, prostriedkov z kohezného fondu, čo teda môže povedieť, povedieť k tomu, že mnohé členské štáty možno ž, respektíve keď momentálne majú viaceré členské štáty znížené HDP, e, HDP kvôli kríze, tak môže sa stať, že ten capping, ten, ten limit e, e, nebude sa môcť potom nakoniec vôbec ani uplatniť. Predsedajúca, ja nemôžem poskytnúť viac peňazí na viac <laughs> času na správu. Žiaľ, čas je neúprosný. Um, ešte mu dám komisii jednu minútu, len si uvedomte za každým, že keď predlžíme e, čas na rozpravu e, o jednej správe, tak e, ukradneme čas z inej správy. Pán Lodžich Vlasák, ďakujem pekne, veľmi vítam Um, prístup pána Boštináru, ale niekoľko poznámok. Ja plne podporujem sústredenie sa na energetickú efektívnosť. Ja by som chcel len doplniť alebo pozmeniť tie tzv. smart budovy alebo inteligentné budovy. Myslím si, že by bolo dôležité, aby sme to tam spomenuli. Potom, čo sa týka článku 3, tiež by som chcel zdôrazniť dôležitosť proti protipovodňových opatrení a opatrení na zachytávanie vody. Aj na toto by mali byť peniaze použiteľné. Ďakujem pekne. Teraz má slovo Nikolás Martin z komisie. Ďakujem pani predsedajúca. Ja budem stručný, pretože už sme mali viacerokrát možnosť e, sa vyjadriť predtým. No, predovšetkým oceňujem konštruktívnu prácu spravodajcu a vynikajúce kontakty, ktoré máme a väčšina z toho, čo v správe je, nám nespôsobuje problémy. Ja by som sa chcel dotknúť jednej otázky, ktorá sa týka prepojenia kohezného fondu a zástroja Connecting Europe, o čom sme tu hovorili. Jedna vec je, ako to máme vyriešiť, pretože je to dôležité pripomenúť, že sú tu ustanovenia v súčasnom nariadení, ktoré sa tiež tohto týkajú, konkrétne článok 48 odsek 4 a myslím, že len z hľadiska toho, ako to riešime legislatívne, to nie je dobre potom mať aj ustanovenia, ktoré sa týkajú kohezného fondu v súčasnom eh, finančnom nariadení a takisto aj v nariadení CEF. Takže to je také skôr technickejšie, ale k samotnej podstate toho všetkého je to ešte stále predmetom diskusie, ako to všetko správne vyváži, tak aby sme zabezpečili tú prioritu, ktorá, ktorá bude tam, kam nám o to ide, ale komisia o tom ešte stále musí uvažovať. Ako viete, komisia necelkom súhlasí s tým, aby sa rozšírila otázka energetickej efektivnosti na sektor bývania. Komisia nie je celkom presvedčená, že je to dobré, ak by sa toto rozšírilo. Um, v ERDF my si myslíme, že bolo by dobre, keby sa teda kohezný fond sústredil na jeho pôvodné ciele a nie, aby sa tu išlo do rizika rozširovať ho o všetko možné. E, tiež e, znižovanie emisí, to je tiež e, princíp, že nemôžeme nič robiť čo je mimo systému ETS a v podstate my sme viazaní týmito inštaláciami, ktoré majú výkon menej ako 20 MW. Čo sa týka všeobecných ustanovení. Myslím, že komisia si myslí, že najlepšie sa to bude diať horizontálne, čiže určite veľmi dôležité je dostupnosť infraštruktúry. To sa možno, že dá pokryť čiastočne z európskych fondov, ale to je pokryté prostredníctvom všeobecných princípov ustanovení z hľadiska toho, akú úlohu má riadiaci orgán a tiež aj ex ante kondicionalita tá z, e, Mm, zahrňuje aj osoby s postihom. Myslíme si, že keď sa, je lepšie, keď sa to bude diať horizontálne. Takže toto sú asi tie hlavné body, ktoré som chcel na doplnenie. Ďakujem, Viktor. Nuž, stručne. Čo sa týka pripomínok kolegov. Prvá vec. Kolega z, od zelených budem venovať pozornosť tomu, čo ste spomenuli predtým. Ďalej, popomienky pani Maconi. Je tu jedna vec. Všeobecné nariadenie je presne to, kde sa riešia otázky makroekonomickej kondicionality. A aby som vám preukázal, že ja som za túto makroekonomickú kondíciu, ja sám som predložil pozmenujúci návrh, ale do všeobecného nariadenia, pretože v mojej správe som takúto možnosť nemal. Tam sa to nedalo riešiť, makroekonomickú kondíciu. Nechcel som spad, sa dostať do e, polí, ktoré spadajú pod ostatných e, spoluspravodajcov. Ja mám správu o koheznom fonde a náš problém je vyriešiť problém, ktorý E, nielen je veľký, niekedy až dramatický. A je pravda, že úspora energie v bývaní je veľký problém znižovania emisie CO2, zlepšenie energetickej zmesi. Toto všetko je e, potrebné, bolo to potvrdené x krát výborom regionov, bolo to x krát potvrdenie radov, komisia to vie veľmi dobre. Podporili to mnohí kolegovia aj tuto z našej snemovne, aj z našho výboru. A tuto by som chcel poďakovať hlavne pánovi Fan Nistelrojovi za podporu tohto návrhu. A čo povedal pán Celer, je pravda, že jedným z hlavných cieľom kohezného fondu je vyviešiť e, alebo bojovať s nerovnosťami medzi regiónmi. Jedni sú rozvinuté viac, jedni menej. Ale keď chceme zapojiť kohezný fond na riešenie e, energetickej účinnosti, zozelenenie e, prostredia, vytvárame tým pracovný priestor pre ľudí, pracovné možnosti, skrášlime im prostredie a to je tiež súčasť boja proti nerovnostiam medzi jednotlivými regiónmi. A potom, čo sa týka vzdelávania, to je predovšetkým Európsky sociálny fond. Takže ja myslím, že by sa dal použiť aj kohezný fond na toto. E, čo sa týka inteligentných budov, to je to, čo som aj spomenul vo svojej správe. Ja tam uplatním, dobre, zmením vetu, aby to jednoznačne vyjadrovalo našu filozofiu, iste protizapovodňové opatrenia, to je tiež dobrý nápad, to tam zahrniem. Čo sa týka ESF, už komisia nie je za zahrnutie toho, aby sa akýkoľvek spomenulo to, že ako sa majú peniaze presúvať, za akých, kondic- za akých podmienok. Ale tu máme problém s tým. Jedna vec je, viacero členských štátov kladie odpor Eh, voči filozofii ESF, mali by sme sa teda postaviť realite, pretože keď chceme, aby tento projekt sa stal naozaj živým a niečo prinášal, a ja som úplne za to, tak potom musíme venovať pozornosť aj e, dohode, ktorá musí byť nielen s radou, ale aj tu v rámci výboru a preto som aj predložil tento pozmeňujúci návrh, pretože v zábere pôjde o pretransfer 10 miliónov eur z kohezného fondu a nie len tak z neba. A nevidím nikoho z výboru regí, ktorý by bol ochotný to urobiť e, bez akýchkoľvek záruk. Ja chcem vidieť nejaké záruky najprv a preto som aj tak úzko spolupracoval s DG Regio. Ja som to robil spoločne s DG Regio, preto som aj požiadal dvoch komisárov, Kalasa a ďalšieho, aby prišli so spoločným návrhom, aby tiež boli ochotní akceptovať e, situáciu. Ďalej, čo sa týka úspor energií, komisia e, vyjadrila určitú opozíciu, ale ja dúfam, že v závere táto filozofia bude prevládať, pretože tu nejde iba o moju správu, ale ide o to, čo dnes Európska únia potrebuje, čo dnes musí robiť rada, čo podporujú viacerí komisári a prečo to aj toľkí europoslanci podporujú. A napokon, čo sa týka dostupnosti v poriadku, niekto môže si myslieť, že moje návrhy sa pre, prelínajú so všeobecným nariadením, ale keď to chceme zapojiť, keď chceme mať veci zahrnuté v našich horizontálnych eh, podmienkach, tak chceme zabezpečiť to, aby to, čo máme vo všeobecnom nariadení, aby to bolo aj v našich e, všeobecných správach ktoré sa týkajú jednotlivých finančných nariadení pre fondy. Predsedajúca, ďakujem pekne. Ja viem, že e, musíme v týchto legislatívnych otázkach e, dobre spolupracovať. Chcela by som vás upozorniť teda, že termín je na predkladanie je zajtra a máme asi um, 3 minúty na každú správu. A teraz by som chcela požiadať Ríku Maner, aby predniesla svoju správu. Chcela by som požiadať kolegov, aby mi vyjadrovali svoju, um, svoju túžbu sa vyjadriť. Tak Rika, máš slovo. Ďakujem pekne. Ja by som chcela teda poďakovať e, e, za spoluprácu všetkým tieňovým spravodajcom. Podarilo sa nám dohodnúť sa na väčšine otázok. Keď sa pozrieme na, na to, aká je situácia, tak ja by som sa teda chcela dotknúť niektorých otázok, ktoré súvisia s rozpočtom. Ja si myslím, že ako parlament mali by sme ísť eh, po limite 7 pre prostriedky na báze toho, že rokovania o rozpočte sú trošku ohrozené, pretože máme pocit, že 3%, čo navrhuje komisia, je primálo. Preto by sme mali trvať na 7%, aby sme mohli získať napokon tie 3% v rokovaniach, ktoré navrhuje komisia. Čo sa týka investičných priorít, teraz ehm, Kolegovia, myslím, že keď budete predkladať nejaké pozvoňujúce návrhy, mali by ste dať do úvahy, že existujú určité investičné priority v e RDF a tie investičné priority v rámci e RDF tie budú platiť aj pre ETC. Teda pre územnú spoluprácu. A taktiež máme správu z EDF a ako náhle budeme mať e, správu o prioritách, tak e, budeme potom môcť uplatňovať určité specifické e, priority v rámci ETC, ktoré budú zamerané na podporu regionálnej spolupráce. Teraz, keď preskúmame iné oblasti, ktoré sú Mm. inde. Napríklad máme 50% financovanie ETC, pričom celkom presne nevieme, aké tieto finančné úrovne budú z hľadiska mm, koheznej politiky. Budeme musieť e, sa na toto dívať e, bez nejakých percent zatiaľ a potom sa vrátime k tomu, keď už budeme poznať, aké sú konečné čísla. Čo sa týka tej plošnej sadzby, ja som navrhla 20% miesto 15%, ale ak teda tie mainstreamové programy sa upravia na 20%, tom, potom pravdepodobne pozmením tento návrh tak, aby z hľadiska ETC sme mohli navrhnúť e, plošnú sadzbu, ktorá bude o 5 až 10 vyššia, teda ETC, Eh, územnej spoluprácu. Keď hovoríme o flexibilite medzi jednotlivými trendami eh, a, a, a B, myslím si, že tých 15 je výška, ktorú by sme chceli my navrhnúť. Chceli by sme teda eh, zotrvať aby nám zotrvala takáto flexibilita. Dúfame, že budú s tým súhlasiť aj naši tení spravodajcovia. V rámci tematickej koncentrácie mm, došlo k veľkej zhode medzi kolegami a tieňovými spravodajcami. Ja som, by som navrhla 5 tém na miesto 4. Myslím si, že to Ehm, je dobré pre situáciu. Keď sa pozrieme na indikátory, na, o tomto sme diskutovali na našom našej poslednej schôdzi a bola tu aj správa jedného kolegu, ktorý ehm, ktorého ktorý navrhol niečo, čo teda navrhujem takisto aj ja v rámci ETC, že teda by malo byť riešené v delegovaných aktoch. Čo sa týka programovacieho obdobia. Myslím, že sme o tomto diskutovali už eh, veľakrát a viacerí kolegovia nás eh, nastolili pozmenujúce návrhy ale po rokovaniach s komisiou sa zdá, že, že financovanie na báze programov nie je celkom alebo nebude k dispozícii a pravdepodobne to teda ani nebude dobrý nápad navrhovať tu nejaké zmeny. Takže v podstate to boli asi hlavné veci a ja by som chcela poďakovať za dobrú spoluprácu a dúfam, že e, pripravíte dobré pozmeňujúce návrhy predsedajúca. Nikto sa nehlásil teda, okrem tieňových spravodajcov, takže ja som uzavrela zoznam rečníkov. Máme štyroch tieňových e, spravodajcov. To kto chce sa k tomuto vyjadriť tejto správe? No, tieňový vy máte, dobre, takže len iba Lambert. Tak máme jedného ročníka štyroch tieňových. Dám z každého tieňovým spravodajcovi 3 minúty. Prvý je Francesco de Andelis. Máte 3 minúty. Grazie, president. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že môžem oceniť prácu spravodajkyne. Aj pokiaľ ide o tú druhú sériu pozmenujúcich návrhov, myslím, že správne postihli ten cieľ územnej spolupráce, ktorá bude ambicioznejšia, solidnejšia. k rozpočtu a k teritoriálnej spolupráci bez pochyby, že vzhľadom na 7 teda ten návrh je ambiciózny. V minulosti to potvrdila správa Sanchez, Schmidt a Pieper. Hoci za ten čas tie politické okolnosti sa zmenili, hlavne pokiaľ ide o komplexný pohľad na koheznú politiku, a e, ktorá teda nemá toľko finančných prostriedkov, než bolo pôvodne aktuálne programované. Takže tá požiadavka 7 môže dostať alebo dosiahnuť alebo priniesť aj ďalšie zdroje pre ostatné ciele koheznej politiky. Ja si myslím, že musíme posilniť e, rokovaciu pozíciu parlamentu. Ten cieľ 7 môže potvrdiť, ako hovorila spravodajkyňa, teda sa môže zrealizovať v tom trialógu k tým ďalším otázkam. Súhlasím s celou tou časťou, ktorá súvisí s flexibilitou aj tematickou koncentráciou vzhľadom na ciele. Len jedna poznámka či komentár k trom otázkam, ktoré považujem za veľmi dôležité pri využívaní štrukturálnych fondov. Zjednodušenie v používaní, v rozvoji, tá je to veľmi dôležité, aby sme dosiahli eh, ľahší prístup k financovaniu. Musíme podporovať teda ľahší prístup k financovaniu, k týmto zdrojom sú to zdroje veľmi dôležité, hlavne v takýchto ťažkých hospodárskych momentoch, v časoch hospodárskej krízy. Takže zjednodušenie byrokracie, ľahší prístup k financiám. Druhá otázka, veľmi dôležitá. Ciele a priority a hlavne e, spôsob, kvalita, ako sa robia výdavky, ako sa minajú peniaze. Nejde tu len o to, koľko, aj tá kvantita je dôležitá, ale je veľmi dôležité, ako sa tieto zdroje využívajú. A teda kvalita cieľov, kvalita projektov a dobré využívanie finančných zdrojov. Všetky diskusie či už na konferencii predsedov a tak ďalej. A dohody, ktoré sa dosiahli na parlamentnej úrovni, aby sme zabranili nejakým nerovnováhám v rozpočte. Rovnako aj tá otázka zadefinovania budúceho finančného rámca. Myslím, že to všetko, to, čo sa doteraz urobilo, je veľmi dôležitá cenná práca a tiež pozitívna. Ďakujem za pozornosť. Uh, thank you very much. Ďakujem pekne. François Alfonzi, chcela by som vás znovu požiadať, aby ste rešpektovali čas. Musíme zrušiť poslednú správu v prípade, že všetci budete presahovať váš čas. François, pokúsim sa, pani predsednička. Spravodajcovi by som len skonštatovala, povedal, že súhlasíme s podstatou jeho návrhu, hlavne s tou ambíciou tých 7 finančných prostriedkov pre teritoriálnu spoluprácu, pokiaľ ide o flexibilitu, aby služby všeobecného záujmu boli v cieľoch a aby boli služby, ktoré budú pokryteľné e, aj v rámci tejto územnej spolupráce a aby sa rozšírila aj tá tematická koncentrácia na 7 tém, nie na 4. Ešte dve veci, ktoré nás nepokojujú hlavne teda ostrovy, je len ťažko pochopiteľné. Možno je to taká špecifická situácia, ale sú dve kritériá, ktoré sú znevýhodňujúce, ktoré znevýhodňujú e, ostrovy, to je tých 150 kilometrov. a kritérium M plus 3, takže ak máme ostrov, potom má jeden vstupný bod, potom je to letisko, prístav alebo niečo podobné a môže byť v jednom z departmánov alebo regiónov tohto ostrova a veľmi často sme blokovaní pri realizácii jednotlivých projektov, napríklad e, Sicília, len južná časť Sicílie môže spolupracovať s Tuniskom a severná časť len s niekým iným, hoci Bastia by mohla spolupracovať teda sever s juhom podobne. A to je to obmedzenie tých kilometrov, napríklad aj Korzika nemôže spolupracovať s Balearmi, hoci evidentne majú spoločné ciele alebo spoločné aktivity ako turistické a iné a teda mali by spolupracovať. Takže ja som predložil pozmeňujúci návrh, ktorý je pre mňa dôležitý. Nie, že by sme žiadali výnimku v princípe, ale výnimku v určitých konkrétnych prípadoch a Želám si, aby ma kolegovia pochopili, aby brali do úvahy špecifika e, ostrovných e, regiónov, kde aby bola umožnená tá možnosť spolupráce medzi týmito regiónmi. A ďalší bod. V hraničných e, oblastiach sú určité regióny, ktoré sú um, cezhraničné a majú určité kultúrne hodnoty a na to by sme nemali zabúdať, mali by sme ich zhodnotiť, aby Európa sa dostala do tej únie, aby prekročila ten rámec hraníc. Thank you, Olži Ďakujem, Olži Vlasák. Ďakujem pekne. Len niekoľko komentárov. Najskôr chcem povedať, že 7 finančných zdrojov, to je pre mňa príliš ambiciózne. Ja by som bol spokojný s 3,5 percentami, ako to bolo navrhnutné. Potom k investičným prioritám myslím, že v prípadoch cezhraničnej spolupráce je dôležité zlepšiť e, infraštruktúru, vrátanie takých e, tých slabých miest v dopravných uzloch. Dôležité je podporovať kultúrnu výmer a štruktúru cestovného ruchu. Je to tiež dobrý zdroj pre vytváranie pracovných miest. Ďakujem. E, Junos Amalže, ak chcete hovoriť. Pán Amalži. Pani predsednička, ďakujem. Jedna pripomienka všeobecného rázu, ktorou sa pripojím ku kolegovi e, Alfonzimu e, v najsvialenejších regiónoch. Toto sú ostrovné oblasti vo väčšine prípadov a územná kohezia je zásadná pre tieto regióny a je pravda, že kritéria 150 kilometrov veľmi často znevýhodňuje tieto regióny. Chcem tiež pripomenúť, že tieto najzelenejšie regióny sú v kontakte s krajinami AKT, Afriky, Karibskou oblasťou a Tichým oceánom a v oblasti spolupráce môžu prinašať výhody. Veľmi veľké výhody pre EÚ, o to viac, že majú uh, zdieľajú hodnoty kultúrne a podobne a môžu teda šíriť niektoré princípy. Druhá pripomienka, ktorú chcem formulovať na otázku cezhraničnej spolupráce, myslím, že sa tým znovu pripojím k tomu, čo povedal náš kolega Alfonzi, je spojená s dôležitosťou eh, regiónov, ktoré musíme podporovať, teda to sa týka všetkých týchto oblastí, s ktorými sme v kontakte. Ďakujem. Ďakujem pekne. Lambert. Ďakujem pekne, len niekoľko pripomienok. Myslím, si, že keď sa pozrieme na celý tento proces, tak je naozaj rozumné mať oddelené nariadenie pre územnú spoluprácu, aby to malo tú správnu pozíciu, to správne miesto, dokonca ho posilniť. Teda je to medziregionálna cezhraničná spolupráca medzi krajinami Myslím si, že treba počiarknúť aj makroregionálnu spoluprácu v Európe, ktorá musí mať pevné miesto v územnej spolupráci. Vrátane, teda v rámci koheznej politiky. Takýmto spôsobom Hľadal som teda, kde to zapracovať. Včera sme mali naše vypočutie a veľa ľudí z oblasti vedy a rozvoja a príslušných programov v oblasti kohézie mm, sa snaží o lepšiu synergiu a v rámci súčasného návrhu máme tu Horizon 2020, to sú všetky tie veľké programy, ktoré sa nazývajú regióny znalostí, budú presunuté do koheznej politiky. A to znamená, že sa musíme pozrieť na to, kde môžeme zachovať tieto pozície. A dnes popoludní sa môžeme tomu venovať. Rozvoj a výskum je tu zvlášť dotknutý um, schody k excelentnosti. Musíme tu vytvoriť nový rozmer a to by mohlo byť naozaj konkrétne e, viditeľné v nasledujúcich rokoch. Potom z tých 7 to je e, rozhodnutie parlamentu v súlade s našou správou a v súlade s našimi diskusiami na rok 2007 až 2013. A toto je to isté. Rada išla naspäť, my sme išli dopredu a dostali sme sa dopredu. Takže zachovajme 7%. My chceme zapracovať a stimulovať tú, tento makroregionálny rozmer a potom nový rozmer e, na úrovni regionov. Musíme ich financovať, musíme to podporiť a toto vyplýva z tejto regionálnej spolupráce. Ďakujem veľmi pekne a pani Sanchez Suic je teraz vo svojej delegácii, ale to je e, výraz môjho poďakovania za dobrú spoluprácu. Ďakujem e, komisia. Ďakujem pani predsedníčka, ďakujem spravodajcovi za výbornú správu a za dobrý návrh, ktorý tu máme. Je to veľmi dobre, mm, dobre pochopené. Takisto sme mali užitočné kontakty. Mnohé z pozmenujúcich návrhov idú smerom, ktorá aj z pohľadu komisie objasňuje niektoré ehm, formulácie, len niekoľko vecí chcem zdôrazniť. Je to otázka finančnej alokácie Samozrejme, že to musíme prediskutovať v rámci väzečného finančného výhľadu. Súhlasíme s názorom, že ETC je oblasť, ktorá má pridanú hodnotu, financovanie by sa malo posilniť, preto komisia navrhla 30-percentné zvýšenie, ale e, musíme brať do úvahy aj praktické aspekty zo skúseností. Vieme, že Implementácia programov ETS eh, je zložitejšia, pretože spája mnohé členské krajiny. Takže musíme zabezpečiť, aby sme nemali financovanie alokované na ETC, ktoré sa nebude efektívne využiť a preto komisia chce dosiahnuť tú správnu rovnováhu vo svojom vlastnom návrhu. My máme obavy hlavne v súvislosti s tematickou koncentráciou a s tým spojenými prvkami. Nie je jednoduché dosiahnuť rovnováhu. V ETC programoch sú rôzne programy, ktoré sa týkajú cezhraničných aspektov, nadnárodné programy, ktoré majú rôznu úroveň financovania a komisia môže rozšíriť niektoré tematické ciele, aby tu vytvorila priestor na porúžnosť, ale ETC eh, e programy, ktoré by miešali rozličné tematické ciele, a mm, by sme mm, nechceli mať. Eh, my sa chceme sústrediť na tie hlavné programy e RDF, pretože e RDF sa dá použiť na 11 tematických cieľov. Tu ale je koncentrácia na obmedzený počet tematických cieľov. A podľa komisie nie je potreba a nie je tu dôvod, pretože potom na zmiešavanie týchto priorilov potom by to bolo ťažké vystopovať. Dodatočné investičné priority, ďalšia otázka. Komisia chcela ako východiskovú pozíciu mať investičné priority v nariadení EDF a tie platia. K tomu sme chceli pridať dva, aby sme vzali do úvahy tú skutočnosť, že v rámci programov ETC RDF sa tiež použije na financovanie ESF typov programov a preto sme použili tie investičné priority z ESF a zapracovali sme to sem. V navrhovaných, teda v návrhoch vidíme ďalšie špecifické ETC investičné priority a my to vnímame ako prekrývanie s nariadením z RDF, keď sa pozrieme napríklad na infraštruktúru, takisto aj služby všeobecného ekonomického záujmu. Podľa nás by sa tu malo odrkadliť e, odrkadli by sa mala záruka, že všetko, čo je dodatočné, má svoj cieľ a je to špecifické a naozaj potrebné, pretože nikde inde to nie je pokryté. A ako vyplýva z ostatných diskusí, Máme veľké výhrady proti doplneniu cestovného ruku ako investičné priority. Toto sú ciele a nie investičné oblasti. A teda nevidíme potrebu toto doplňať, ako som už povedal. Diskutovali sme o tom aj v inom kontexte včera. Uh, nevytvára to, nevysiela to ten správny, e, správne posolstvo. Cestovný ruch je dôležitý ako investičná oblasť za určitých okolností, ale nie je to cieľ ako taký. K makroregionálnym stratégiám e, pán, pán Istoroj povedal, že tu je základ v regulačných návrhoch a preto je to zmienka na toto v spoločnom nariadení a v návrhoch ETC zo strany komisie. Toto by sa dalo posilniť, ale to, čo je obsahom tohto návrhu, je už e, pokryté a teda možno by sme sa mali pozrieť, či je to naozaj potrebné. Najzdelenejšie regióny, tak komisia vo svojom návrhu to obsiahla, túto záruku 150 alokácií ERDF a musíme zabezpečiť, aby sme mali naozaj niečo, čo bude navyše pre najzelenejšie regióny. To je e, oprávnené z komunikácie s tými, z, v súvislosti s oznámením, ktoré e, zverejníme už čoskoro na adresu týchto najzelenejších regiónoch. Ide o ich potreby a toto je jedna, jeden z prvkov, ktorému sa komisia venovala. otázke vzťahu medzi ENI a IPA. Komplexná oblasť, jedna z otázok, ktorú riešime na základe našich skúseností, sa týka návratnosti e, prostriedkov. Aby sme sa nevenovali e, programov, ktoré sú za našimi hranicami. Chceli sme sa obmedziť na vnútorné programy, teda v rámci hraníc. A na záver, ukazovatele. Toto je taká všeobecná téma, ktorá sa objavuje vo všetkých správach. A dôležité z pohľadu komisie je to, aby ukazovatele boli definované ex ante, pretože členské krajiny musia vedieť včas, aké ukazovatele sa použijú, keďže ich musia zapracovať do monitorovacieho systému, Musí tu byť e, logická väzba, teda musíme to definovať dopredu a logická väzba aj medzi použitými ukazovateľmi v rozličných fondov, čiže komisia e, potom bude v pozícii, kedy môže podať tú správnu e, správu o danom projekte. Ďakujem, pani predsednička. Poprosím spravodajcu, aby povedal pár slov na záver. Ďakujem všetkým za konštruktívne komentáre veľmi stručne. Mám niekoľko bodov. Poprvé k pánovi De Angelis, ak zjednodušenie, ja si myslím, že návrh komisie už berie do úvahy zjednodušenie a myslím, že to zachytáva dobro, pretože tieto programy ETC a dohľad je to tam a je to jasný krok k zjednodušeniu podľa mňa. Potom ten limit 150 kilometrov. Veľa sa o tom diskutovalo. Je to veľmi ťažká otázka. Pripomínam, že návrh komisie dáva určitý manívrovací priestor v rámci tých 150 kilometrov a nezabúdajme, že táto vzdialenosť sa týka cezhraničných projektov a financovanie je k dispozícii pre všetky ostrovné regióny a pokiaľ ide tie zamorské regióny v rámci programov ETC, tak myslím, že aj tieto regióny boli veľmi dobre zachytené. Komisia tam navrhla 50 financovania, takže v rámci tých 150 kilometrov toho obmedzenia nemyslím si, že by to bola nejaká prekažka na to, aby zámorské oblasti mohli používať e, regionálne financovanie. A v návrhu komisie sú teda aj tieto zámorské regióny a myslím si, že návrh je teda korektný pánovi Vlasakovi a jeho komentárom, že treba podporiť infraštruktúru a k prioritám tam. Áno. Nesmieme zabúdať na tie škrtiacie miesta, kde môže dochádzať k problémom v dopravných infraštruktúroch a tiež v programoch teritoriálnej spolupráce, takže tam by sme mohli posilniť ten aspekt dopravy. A ku poznámkam komisie. Ako som už povedala, tie priority, ktoré spomenuli, budeme ich definovať, študovať, ale vždy študovať tak, aby nedošlo k prekrývaniu vo financovaní. A pokiaľ ide o program Horizon 2020, je jasné, že dnes po obede môžeme detailnejšie hovoriť o tejto otázke pretože veľa detajlov treba ešte spracovať. Eh, Ďakujem. Chcel by som pripomenúť, že termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je zajtra večer o, 6, o 18. hodine, takže si to poznačte. Chcel by som požiadal teraz pani Pe- Mariu Irgojem Perez, aby predložila správu o Európskom sociálnom fonde. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, už niekoľko dní táto správa je k dispozícii vo všetkých pracovných jazykoch. Nebudem opakovať vysvetlenia a chcem teda postúpiť ďalej v diskusii. Budem hovoriť o pozmenujúcich návrhoch, ktoré chcem predložiť. Návrh na to, aby sme podporili rozvoj MSP, ktoré sú skutočným zdrojom tvorby pracovných miest a práce a tiež návrhy na to, aby sme zdôraznili, že nadnárodná spolupráca musí byť povinná a nie e, len eventuálna a podporiť jej aplikáciu okrem sociálnej inovácie aj v operatívnych programoch. Aj v dodatku k ukazovateľom chcem predložiť návrhy. Všetky údaje by mali byť e, špecifikované aj podľa pohľavy, aby sme mali presnejšie informácie z rodového hľadiska a aby sme mali ukazovateľa a okamžité výsledky o tých osobách, ktoré prestali dostávať minimálne e, platy alebo príjmy a iné údaje a aby sme mali aj údaje o osobách, ktoré sú určitým spôsobom sociálne zá alebo spoločensky závislé. Ďakujem všetkým deňovým spravodajcom za ich príspevky. Snažila som sa zachytiť ich do pozmenujúcich návrhov. Termín je vo štvrtok na pozmenujúce návrhy a ak nedôjde k zmenám, tak hlasovať sa bude 20. alebo 21. Po štvrtej prezentácii teda očakávam vaše pripomienky. Ďakujem za pozornosť. Eh, eh? Je tu niekto, kto by sa chcel vyjadriť, okrem spravodajkyne? Ešte nech sa páči. Teda vy sme si poznačili ešte niekto, takže začneme s spravodajkyňou, spravodajkyňou za EPP, pani Lukácievskou. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Myslím si, že na túto tému sme už diskutovali toľkokrát, že všetky návrhy, ktoré tu už padli počas diskusie, či už e, počas nášho, na pôde nášho výboru alebo počas stretnutí s spravodajkyňou, všetko už bolo poznačené a ja sa z toho teším. Teším sa, že dnes aj pani, pani spravodajkynia spomenula malé a stredné podniky, pretože tie hrajú veľmi dôležitú úlohu z hľadiska rozvoja ekonomiky a z tvorby pracovných miest, takže je dôležité podporovať malé stredné podniky, doteraz to tu chýbalo. Ja by som ešte chcela spomenúť, aj pani spravodajkyňa spomenula, že povinná spolupráca bude aj medzinárodná. E, národná ale mne tu chýba e, z, e, spomenutie medzinárodnej spolupráce, ale hlavne medziregionálnej a cezhraničnej spolupráce. To považujem za dôležité. Tiež e, vo svojich pozmeňujúcich návrhoch pani spravodajkyňa sa vyjadruje e, k starším osobám. Tu by som chcela taký pozmeňujúci návrh predložiť, ktorý by trošku viac e, potvrdil E, že sa to týka osôb 50+, plus, pretože si myslím, že to je skupina obyvateľstva, ktorá v posledných rokoch častejšie prichádza o prácu a preto si myslím, že to by bolo dobré doplnenie. Tiež, čo sa týka otázky slova vzdelávanie, edukácia. Mne sa zdá, že problémy, ktoré sú s týmto spojené, sú také, že vzdelávanie by malo byť na dobrej úrovni, vysokej úrovni, na vysokých školách je potrebné lepšie využívať moderné systémy vyučovania, ktoré zodpovedajú potrebám pracovného trhu, moderného pracovného trhu. Páči sa mi pozmenujúci návrh, ktorý hovorí o tom, že by bolo treba upraviť vysokoškolské štúdia v smerom k potrebám e, pracovného trhu. Je to veľmi dôležité pre mladých ľudí, ktorí končia štúdia a majú problémy s hľadaním zamestnania. Tiež podiel partnerov, ten návrh sa mi tiež pozdáva pretože sa tam hovorí o tom, že by sa mohli využívať ESF e, a podpory miestnych samozpráv. Mne sa zdá, že tu treba zabezpečiť e, vypracovanie postupov a procedúr aj administratívnych, osobitne pre organizácie, pre mimovládne organizácie. Taktiež aj tu ešte jedna jeden pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka rovnosti mužov a žien. Myslím si, že sa tu stále o tom hovorí aj v Európskom parlamente, aj v národných parlamentoch, ale účinky sú zatiaľ ešte veľmi málo viditeľné. Um, taktiež um, myslím, že to, čo sa tam spomína, že je nerovnaké odmeňovanie medzi ženami a mužmi, to by som pozmenila, aby to bolo e, nahradené s termínom likvidácia rozdielov v odmeňovaní mužov a žien, aby to bolo jasnejšie povedané a tvrdšie povedané. Ale inak by som vám chcela zablahoželať e, k tejto správe, pretože si myslím, že to je správa, ktorá e, obsahuje všetky tie informácie, ktorých, o ktorých snívajú všetci obyvateľia, To znamená, že zabezpečiť vysokú úroveň vzdelávania a vysokú úroveň pracovných miest, podpora malých stredných podnikov a všetky tieto veci. Takže by som chcela poďakovať pani spravodajkyni ešte raz a verím, že pozmeňujúce návrhy, ktoré my predložíme, dodajú tejto správe len takú, taký pozitívnejší charakter. Ďakujem pekne predseda. Ďakujem pekne, pani Lukačevská. Teraz má slovo pani Schröder. Schröder. Ďakujem pekne, pán predseda. Všetkým by som chcela poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu so spravodajkyní aj pri príprave samotnej správy, aj, mm, tým, aj pri predkladaní pozmeňujúcich návrhov. Sú niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré majú, sa týkajú obsahu. Myslím si, že sú niektoré otázky, ktoré sú na sekretariát, otázky, ktoré sa týkajú toho, že čo je regionálna kompetencia, čo nie je. Ja som od, tieto otázky e, musíme teda nájsť na to odpoveď na túto otázku, avšak e, to je veľmi dôležitá teda kompetencia či schopnosť, e, ktorá má vplyv na zamestnanosť e, a preto je to aj regionálna otázka. A potom druhý problém, ktorý tu existuje, um, nie každý pozmeňujúci návrh sa týka tzv. niečoho regionálneho, respektíve keď mi niečo zmeníme, um, ktoré má regionálnu kompetenciu, má to potom iný dopad. Takže keď niečo zmeníme, potom musíme všetky tie jednotlivé ostatné časti um, pozmeniť tak, aby keď niečo v úvode pozmeníme, tak aby to skutočne bolo. Keď um, keď povieme, že takáto prevádzka v tomto regióne, ale to potom má dopad aj na iný región. Áno? Takže musíme E, si tieto principiálne otázky najprv objasní, takže musíme ešte raz e, dôkladne preskúmať, e, ako s tým ako sa s tým vysporiadame, ako myslím si, že už sme o týchto veciach ale už uvažovali. A ďalšia otázka je otázka koncentrácie. Myslím, že toto je otázka kon- charakteru. Odznelo to aj v diskusii. Poz- predložila pozmeňujúce vrhy tak spravodajkyňa ako aj ja. A myslím si, že tu chceme postupovať tak, aby koncentrácia bola na tematickej úrovni a nie na úrovni investičných priorít. to dáva aj zmysel. Ja som vlastne prakticky predniesla celý ten, celé to ustanovenie alebo ten slovník z EFRE do ESF a potom tie, tie veci, ktoré sú ešte zložité. Myslím si, že my sa musíme sústrediť na tri veci. E, aj v EFRE sme sa sústredili na tri veci. Máme tu ešte stále jeden ťažiskový bod, teda ten, to udelovanie prostriedkov. Um, A posledná otázka je to otázka je indikátorov, teda tých ukazovateľov, e, pretože niekedy čiastočne boli trošku príliš opatrné, čiastočne neboli celkom koherentné. Um, napríklad v jednej skupine e, ukazovateľov um, boli teda viaceré a potom boli iné, ktoré zase boli iné a neboli konzistentné. A po, takisto sú tu aj indikátory, ktoré e, však napríklad u mužov a žien um, fungujú inak alebo vynášajú iné výsledky. A um, myslím si, že tu sú nie ktoré otázky, ktoré ali boli potvrdené, um, že e, sú rôzne perspektívy aj z pohľadu mužského alebo z pohľadu ženského na niektoré. Um, takže ministri alebo ministerky um, reagovali na niektoré veci inač. Potom dôležitú úlohu hrá um, to, čo sa spomína v, člán, v článku 5, e, tam ide o partnerstvo a financovanie. A tam bola aj jasne uvedené, e, že e, ako ja som aj povedala, že komisia trošku robila chybu v tom, že nie je celkom jasné, že kto je partner, ale je tam tak všeobecne uvedené, že je treba uplatňovať ESF a to si myslím, že partnerov by sme mali skôr také osobitejšie alebo osobitnejšie e, financovanie tak, aby sme zabezpečili tematický cieľ číslo 11 Ehm, ja, by som takisto, ja som takisto mala možnosť aj komunikovať s viacerými zástupcami regiónov, pretože nie všetci využívajú technickú pomoc pre pol partnerov. Um, a potom mm, ponúkať im na dvoch paralelných možnostiach, e, pretože ne všetci e, majú e, takú administratívu, aby sa mohla zabezpečiť e, pomoc pre partnerov, respektíve aj financovanie pre partnerov. Takže e, bolo by dobre, keby sme im teda mohli poskytnúť viaceré možnosti, ale je to tak, že členský štát by si mohol vybrať svoju metódu z tých nejakých dvoch, troch ponúk, alebo dvoch, troch možností, aby aj využil, tak aby nedošlo k nejakému e, to, teda nechcem povedať, že by tu bolo nejaké zdvojenie alebo viaceré možnosti, ale my predpíšeme niečo pre všetkých a potom si môže vybrať členský štát, ako to bude sám uplatňovať. Ale ja si myslím, že to, čo by sme teda predložili v rámci pozmenených návrhov, to, pozmenených návrhov, to má zmysel a teším sa na ďalšiu dobrú spoluprácu. Freuen wir uns auch auf Ihre Änderungsanträge. Predseda, tak budeme sa tešiť na vaše pozmenujúce návrhy. Pani Schröter, teraz má slovo pani Ernst, je tu. Then I give the floor to the rapporteur. Nie je tu, tak dávam slovo spravodajkyni. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer los comentarios y las Ďakujem, pán predseda. Dovolte, aby som poďakovala všetkým kolegom za ich návrhy, aj za návrhy tieňových spravodajcov. Naozaj e, podstatne zlepšili tento kľúčový nástroj, kľúčový nástroj v časoch krízy. Myslím si, že nadnárodná spolupráca je určite povinná za účelom toho, aby tento nástroj bol um, efektívny. Takisto treba pomôcť tým, ktorí prišli o prácu pomocou vzdelávania a musíme taktiež um, pomáhať ľuďom, aby mali um, teda viac, vyššie, viac vzdelávania, alebo aby sa to, to, čo ich rekvalifikácie sa im teda dostali do ich e, životopisov, keď sa budú uchádzať o, svoju, o pracovné miesto, ale niek- ďalej, čo sa týka niektorých pozmeňujúcich návrhov, tie sú trošku um, zachádzajú za hranicu toho, čo ja by som uh, Ehm, bola ochotná akceptovať, respektíve musím sa spýtať sekretariátu, že či nespresahujú pôsobnosť tohto výboru. Potom sú tam tematické otázky, ktoré sa týkajú mm, otázky priorít ehm, pre investície ale ja som sa snažila jednoducho ponechať podstatu správy tak, a, ale aby sme aktualizovali ukazovatele, ktoré využívame na vyhodnocovanie, tak aby sme mohli pochopiť prostredie pracovného trhu. Takže potrebujeme Takže ďakujem pekne za vašu, za vašu pomoc ale potrebujeme silný nástroj v rámci krízy. Ďakujem pekne, hovorí predseda aj sa pani spravodajkyni. Teraz dávam slovo komisii pani Zuková Tojševa. Dúfam, že som vaše meno vyslovil správne. Žiaľ, nemáme veľmi veľa času, keby sa vám to podarilo za dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcela vyjadriť, eh, že komisia je ochotná prediskutovať eh, tie prezbudujúce návrhy, ktoré eh, boli predložené vo výbore. A sú tam celkom zaujímavé návrhy, ktoré komisia aj podporuje, aby by sme vám chceli za ne poďakovať, lebo sa niektoré veci môžu zmeniť nariadení. Myslíme si, že efektívnosť a výsledky sú kľúčovou otázkou a myslíme si, že ak to bude potrebné, ukazovatele by sme mohli upraviť tak, aby sa dali ten výsledky dobre merať. Teda výsledky z um, uplatňovania Európskeho sociálneho fondu Nebudem opakovať, eh, že prečo chceme tematickú koncentráciu pre investičné priority. Ja viem, že pani Schröder má k tomuto iný názor, skôr taký ten, ako keby bol povinný princíp eh, koncentrácie ale my plne podporujeme prístup e, získania miestnych samozpráv, vnímovaných e, organizácií, všetkých, aby boli zapojení do toho procesu implementácie ESF. Um, ehm, ten Európsky etický kódex by bolo práve takým tým správnym spôsobom, ktorý by sme mohli mať. A to podporuje Európsky parlament. Ja by som chcela uistiť všetkých, že keď to bude potrebné, buď sme tu k dispozícii aj dnes, aj zajtra na prejednanie mnohých návrhov. Niektoré z návrhov sú trošku komplikovanejšie, preto si myslím, že trošku by bolo treba ich tak um, kvázi um, upraviť do takej formy, ktorá sa jednoduchšie dá uplatniť a skutočne, aby to aj prinieslo efekt. Ďakujem pekne. Ja, Dank für die... Predseda, ďakujem pekne za teda toto všetko objasnenie. Ja by som ešte chcel povedať, že termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 31. mája o 18. hodine. A Myslím si, že viem, že v rámci, že, že bude určite predložených veľa pozmeňujúcich návrhov minimálne aj z mojej, z mojej politickej skupiny. Teraz prechádzame k ďalšej téme dnešného programu makroregionálnej stratégie EÚ a tu má slovo pán Alfonzi ako spravodajca. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. v makroregionálnej stratégii, ktorá sa vytvorila pre Pobalti alebo pre Baltské more v roku 2009. A komisia zdôraznila potrebu spolupráce a to sa rozšírilo aj na podunajskú oblasť. potrebou, že potrebujeme nový rámec koheznej politiky v Európe pre tieto nové priestory do budúcnosti. Vieme, že komisia chce, aby ten nadnárodný prvok sa posilnil a chce podporiť novú makroregionálnu politiku. Je tam viacej projektov navrhnutých a komisia chce robiť udržateľný managing aj um, merateľné kritéria. Návrh hovorí pre tieto makroregionálne projekty a pre územnú spoluprácu v rôznych bodoch. Myslia si, že takéto projekty budú viacej pridanej hodnoty vďaka práve tej makroregionálnej spolupráci. A bude aj lepšia synergia s komunitárnymi stratégiami, dopravnom a tak ďalej aj s námornou integrovanou politikou a lepšie, koordinovanejšie sa bude môcť aplikovať a používať aj nástroje EIB. Uvažuje sa aj o viacúrovňovom riadení a tiež, aby predstupový aspekt a politika susedstva mala viacero aspektov a bola lepšie spracovaná. Vieme, že parlament odhlasoval finančné prostredie technickej asistencie a pomoci pre Pobaltie. Tento nástroj bol veľmi dôležitý pre túto stratégiu a to isté musíme urobiť pre Podunajskú oblasť, aby tieto stratégie bolo rovnako podporované a rovnako dozorované alebo dohľadované a aby mali aj adekvátne finančné prostriedky Musíme sa pozerať na tieto projekty z celkového pohľadu makroregionálna stratégia nebude potrebovať mm, dodatočné finančné, e, finančné prostriedky ani nové nástroje, ale potrebuje technické finančné prostriedky, aby sa najprv mohli vytvoriť tieto projekty a potom, aby sa mohli skonsolidovať. E, tento, táto správa sa venuje aj stredomorskej oblasti, ktorá je dôležitá, je tá budúcnosti, ten makroregionálny prístup v tomto priestore umožní zadefinovať také projekty, ktoré budú užitočné a ktoré budú zodpovedať potrebám všetkých susedných krajinách e, na juhu Európy. Stredomorie je koherentný celok e, z hľadiska kultúrneho, historického a tak ďalej a tak ďalej rovnaká polnospodárska produkcia a tak ďalej a tak ďalej, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, solárnej energie a tak ďalej, ale sú tam aj rovnaké rizika prírodných katastrof a podobne. V tomto regióne, ktorý je veľmi veľký, už existuje projekt makroregionálnej stratégie, ktorý je dobre rozvinutý a vychádza z dlhých skúseností spolupráce. Navrhuje sa, aby komisia podporila myšlienku realizácie tejto makroregionálnej stratégie pre Stredomorie a táto stratégia má umožniť európskej časti Stredomoria e, vytvoriť silný štrukturovaný rámec a tento by mal umožniť potom tým susedským krajinám spolupracovať a mal by pákový efekt na politickej a operatívnej úrovni. Rovnako by sa mala schváliť stratégia pre Jadranské more, aby sme mali globálnu stratégiu pre celú širšiu oblasť Stredameria, ktorá sa bude týkať aj východného, aj západného stredomoria. A takáto stratégia by nám umožnila celkový pohľad na povodie stredozemného mora alebo na úmorie. Takže sa vychádza aj s prioritami, tak ako boli zadefinované medzinárodnými, ale aj regionálnymi organizáciami a záverom je potrebné, aby parlament začal rokovať a odhlasovaním tejto správy preukázal svoju vôľu v tejto oblasti. Budúci pol rok e, je za predsedníctva Cypru, tak ja si myslím, že by bolo zaujímavé, aby cyperské predsedníctvo využilo túto príležitosť a realizovalo tieto projekty. Ja, herzlichen Dank, Herr Alfonsi, als Berichterstatter. Ďakujem pekne, pán Alfonsi. Dívam sa, kto z štenevých celerecov je prítomný. Je tu pán Tamáš Dojč, nech sa páči. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia. Dovolte, aby som privítal návrh správy pána Alfonziho. Ja by som uviedol niektoré pripomienky konkrétne v tejto správe. Predovšetkým zdieľam jeho názor, že makroregionálna stratégia tak pre zemi ako aj pre Dunaj sú veľmi dôležitými súčasťami koheznej politiky, pretože otvárajú novú kapitolu e, v dlhoročnej histórii koheznej politiky v Európskej únii. Potom ja taktiež zdieľam jeho názor v tom, že potrebujeme solidné vyhodnotenie nielen také byrokratické, e, z hľadiska toho, aká bola stratégia pre Baltské more. Chceme vidieť výsledky tejto stratégie a potrebujeme koncentrovať úsilie. Musíme sa poučiť z týchto výsledkov aj z týchto cieľov pri príprave stratégie pre Dunaj a myslím si, že my musíme e, vyhodnotiť aj fungovanie stratégie pre Dunaj. Sú tu veľmi dôležité pojmy, ktoré sa týkajú makroregionálnej stratégie pre budúcnosť, hľadiska toho, ako tvoriť tieto makroregionálne stratégie. Ja si myslím, že sú rôzne metódy, ktoré však sú e, niekedy aj v určitom kontraste voči sebe z hľadiska toho, aké prinášajú výsledky. A čo sa týka stratégie pre Balské more alebo pre Dunaj, Myslím si, že bola tam určite prinesená špecifická hodnota, E, ktorá priniesla širokú účasť rôznych zúčastnených strán, mimovládnej organizácií, občianskej spoločnosti a podobne. Pričom vznikla taká štruktúra, ktorá vlastne nevyužívala medzivládnu metódu, ale multivlád, metódu. Čiže to boli veľmi špecifické výsledky, ktoré si vyžadovali aj vys- také špecifické politické eh, rozhodnutia. Preto je dôležité, aby sme vytvorili taký systém kritérií, alebo keby sme to chceli porovnať s predchádzajúcou praxou, keď sme ne, u, nevyužívali takéto kritéria, ale vy- keby sme vytvorili túto stratégiu v dôsledku politických rozhodnutí, myslím si, že práve tá mapa e, stratégií, medziregionálnych stratégií je dobrý nápad komisie. Protože keď takáto mapa nebude a nebudeme vyhodnocovať predchádzajúce stratégie, potom ako, ako potom budeme vedieť, e, Ehm, že ak, ako by hodnocovať potom budúce stratégie alebo ako pripravovať tieto stratégie. Čiže ja podporujem aj stratégiu pre stredozemné more, len si myslím, že tu hovoríme momentálne o nejakých troch, štyroch rôznych makroregionálnych stratégiách a si myslím, že je to jasná kakofónia a nejednoznačnosť a je treba v e, týchto veciach, e, do týchto vecí vniesť e, čistotu a jasnosť a musíme sa teda rozhodnúť, akú metódu chceme používať jednoznačne a napokon, čo sa týka budúceho 7-ročného obdob- programovacieho obdobia, vidíme rozšírenie rozpočtu pre územnú spoluprácu. Takže z 2,5% sa to má zvýšiť na 3,5%. Ja si myslím, že je dôležité posúdiť, ako takéto iné zdroje by sa dali využiť, a správne využiť pre programy makroregionálnych stratégií, ktoré už existujú. Pretože sa pretavujú do pridanej hodnoty a myslím si, že slúžia účelu územnej spolupráce. Takže v závere túto správu vítam a určite teda predložím niektoré pozmeňujúce návrhy e, v závere správy. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Um, ďalší rečtiny Slovenca nie je. Chcel by som požiadať všetkých rečníkov, aby naozaj boli stručnejší, pretože ešte máme dve správy. A keď to všetko e, chceme stihnúť, musíme pracovať rýchlo. Ďakujem. Prispievam príspevkom kolegu Karonu, ktorý nemohol dnes prísť medzi nás kvôli zametraseniu v Taliansku v regióne Emilia. K veci ďakujem spravodajcovi. Berie do úvahy veľa aspektov, o ktorých sa diskutovalo minulé mesiace pri príprave dokumentu. Makroregionálne stratégie sú pridanou hodnotou, ktorá je veľmi dôležitá. Je potrebné pokračovať týmto smerom. A len si želať, že rada aj komisia schvália aj ďalšie tieto stratégie tam, kde sú vhodné. Makroregionálne stratégie by sa mali rozvíjať v definovaných geografických oblastiach, ktoré majú špecifické charakteristiky ale treba mať aj určitý koncept funkčnosti a dobrovoľnosti. Mali by sme orientovať územné teritoriálne politiky v smere spoločného dobra alebo prospechu a aby tieto projekty e, vyriešili také výzvy, ktoré bez spolupráce na regionálnej úrovni nie je možné vyriešiť. Východná aj západná časť Stredomoria, tieto stratégie sú veľmi dôležité pre Jadranskú oblasť. Táto oblasť už je veľmi dobre koordinovaná. Teda nejde to len o teritorium, ktoré potrebuje zadefinovať stratégiu, ale už tam existujúce samozprávy majú vzájomné vzťahy a spolupracujú. Hovorí sa, že Stredomorie má spoločné problematiky vzťahy medzi regiónmi a mestami sa e, rozvíjajú, ale rozdielne. Preto je dôležité, ako sa navrhuje, uvažovať o dvoch rozdielnych stratégiách, ktoré by sa mali integrovať um, pre celé Stredomorie na základe spoločných prístupov. Predložím niekoľko pozmenujúcich návrhov. Dúfam, že takýmto spôsobom obohatím originálny text a dúfam, že rada aj komisia e, vyšľú signály, aby sme mohli zadefinovať makroregionálnu stratégiu rovnako ako pre západný, západné stredomorie. Ďakujem. Die... Ďakujem pekne za SAD. To bolo. Za liberálov nemáme. Pán Egias. Ďakujem. Ja ako teňový spravodajca za ALDE vyjadrujem podporu práve François Alfonsi o makroregionálnych stratégiách pre Stredomorie. Je to dobré východisko. Kolega urobil dobrú prácu s vášňou, záujmom a s pozornosťou pre špecifické body. Chceme vyriešiť špecifickú tému. Nebudem tu opakovať tie všeobecné charakteristiky, ktoré už spomenuli predrečníci. Vychádzam z toho, že Stredomorie je veľmi rozsiahle geografické územie, a aj rozdielne, rozlišné. A spravodajca ho subrozdelil na tri rozdielne makroregióny. Východné, stredomorie, západné a jadransko-jonské, jonský región, ako sa povedalo. A tento posledný región je už veľmi dobre zadefinovaný. Ešte by sme mali dodať niečo ďalej a to sú ostrovné oblasti. Je tu určitá realita stredomorská a nie len typicky stredomorská. A teda môže to byť aj referenčný bod pre politiky, ktoré sa budú týkať nielen stredomorských ostrovov, ale toto, túto politiku alebo túto stratégiu musíme zadefinovať. Komisia doteraz nezachytila dostatočne tieto ostrovné špecifika a vychádzala z toho, že všeobecný názor je v európskom obyvateľstve, že nepotrebuje takéto špecifika alebo charakteristiky a, a že na základe HDP to nie je potrebné. Ale ja si myslím, že by sme mali trochu pouvažovať a zadefinovať alebo vyhodnotiť, ako ostrovný systém trpí štruktúrálnymi handicapmi, ktoré vyplývajú práve z toho, že e, ostrovy sú izolované istým spôsobom geograficky a teda objektívne potrebujú podporu koheznej politiky. Ak nie tu v parlamente, nevyhodn- kde hodnotíme rozvojové politiky a potreby koheznej politiky Uvedomme si, že e, tam sú zvýšené náklady na prvotné suroviny, na potraviny, k prístupu k jednotnému trhu. Ak toto všetko nebudeme brať do úvahy, tak urobíme veľkú chybu, e, keď pozabudneme na túto časť obyvateľstva. A teda vytvorenie špecifického oddelenia alebo sekcie alebo regiónu na základe týchto kritérií, na základe dopravy na základe obnoviteľných energií alebo ďalších dvoch či troch tém. Môže tento program zašpecifikovať. A záverom, všeobecne aj pre všetky ostatné oblasti by mal by byť strategický akčný plán, kde sa bude uvažovať o špecifických finančných riadkoch, aby bo, aby sa venovala špecifická multigovernance pozornosť e, vo všeobecnej politike týmto oblastiam a stratégiám a regiónom. Ďakujem za pozornosť. Ja herzlichen Dank. Predseda, ďakujem pekne. Ďalší rečník e, nie je. Týmto môžem uzavrieť E, zoznam rečníkov. Nie, Lamberty, ešte nie si zatiaľ na rade. Postupne chcel by som požiadať e, všetkých e, asi, aby ste hovorili jednu minútu, 1,5 minúty. Začína pani Lukačevská. E, ďakujem bardzo, ja gratulujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem zablahoželať spravodajcovi k vynikajúcej práci. A ja podporujem vytvorenie makroregionálnych stratégií, čo značne prispieva a zlepšuje, vytvára to európsku pridanú hodnotu Umožňuje to tiež vyriešiť viaceré problémy cezhraničného charakteru, ako napríklad ochranu životného prostredia, vzdelávanie, podporu a vytváranie pracovných miest. Kdekoľvek je tento, takéto hnutie z dola hore, prináša to pozitívny efekt, e, vôľa spolupracovať z dola hore existuje, musíme len vytvoriť rámec na to, aby sa e, vytvárali takéto makroregióny. Vítam tento návrh mapy európskych makroregiónov a dúfam, že táto mapa bude záväzná, nie nezáväzná, tak ako sa to dočítate v správe a dúfam, že táto správa vytvorí nové makroregióny. Tým mám na mysli Karpatské pohorie, teda mikroregión tu je naozaj príkladom úspechu. A dúfam, že toto bude príležitosť na lepšie využitie fondov z Európskej územnej spolupráce. Samozrejme, ja predložím moje pozmeňujúce návrhy a dúfam, že tieto posilnia um, koheznú politiku. Ďakujem. Ďakujem pekne kolegyni. Teraz môže rýchlo pán kolega Van Nistelrooy. voorzitter, ik ben ook nadrukkelijk eh, positief over de... Pán predseda, mám naozaj veľmi pozitívny pocit z tejto správy. Mám dva komentáre. Začnem sa, vrátim sa teda na začiatok, keby sme hovorili o stanovisku k územnej spolupráci cieľ číslo 3 a no, v začiatku sme definovali to, ako by sa takýto druh politiky mal implementovať z právneho hľadiska. Musíme o tom hovoriť veľmi jasne. A to je dôležité, lebo je tam zmienka o technickej pomoci a pilotnom programe a to išlo, vyplýva to z politiky zahraničných vecí. Keď sa pozrieme na územnú spoluprácu, tak e, musí to byť spojené s našou pôsobnosťou veľmi úzko. A tu sú tri nie, kde sa stratili, teda trojité nie. Nie štruktúrálne prostriedky, nie nové štruktúry a Proste to musí zapadať do našej politiky. Hľadáme možnosti, ale nechceme nevytvoríme žiadne realistické očakávanie na takomto základe. Môžeme dosiahnuť veľa, keď použijeme nástroje územnej spolupráce. Rozpočet sa tu posilnil. A je možné použiť aj regionálne fondy, čiže financovanie či zdroje sú k dispozícii, len ich treba využiť. Musíme teda vykonávať našu vlastnú zodpovednosť. Mám otázku na makroregionálnu mapu. Bude sa to týkať všetkých regiónov či chcú alebo nechcú, alebo čo to znamená táto plánovaná mapa. Je to reálne vôbec? Ja som zmetený z tohto konceptu. Nechápem ho celkom. Ľudia chcú makroregión Severného mora. Ja to nechcem. Vyzerá to naozaj veľmi zmetenie. Potrebujeme takúto mapu vôbec? Samozrejme, že budem spolupracovať s pánom Alfonzím, ale musíme veci e, ponechať jednoduché. V Stredomorí to je určite veľmi užitočné. Ďakujem pekne. Mm. Lambertovi teraz už ale musím e, obmedziť vás na 1,5 minúty, inak sa to nestihne e, a je mi ľúto, predovšetkým kolegyni Maconi, e, ktorá má naozaj iba 1,5 minúty, viac sa nedá, žiaľ, lebo to nestihneme. Budem sa snažiť tu 1,5 minútu splniť. Oceňujem túto správu, zdieľam myšlienku, že je veľmi aktuálne navrhovať tú hypotézu alebo možnosť makroregionálnej stratégie pre Stredomorie. Je tu politická vôľa, je to už starý proces a nikdy sa nezrealizoval. Zdieľam myšlienku, že makroregionálne stratégie predstavujú model využívania existujúcich nástrojov a podporujem tu to pravidlo trich, troch nie, ale aspoň v koheznej politike by mali byť určité stanovené priority, pridelovanie nástrojov a aby sa prioritne urobilo teda vyhodnotenia na základe toho, by sme sa mali zorganizovať. To by mal byť inovatívny prvok, inak budeme opakovať staré veci. Spravodajca hovorí, aby sme vytvorili tri rôzne stratégie v Stredomori vychádzajúc už z tej existujúcej stratégie pre makroregión Jadran a Jonskú oblasť. Ja nesúhlasím s týmto rozdelením minimálne vzhľadom na metódu fragmentovať tie e, oblasti by nebolo užitočné. Dobre, makroregión Jadransko-Jonsky, OK, nech sa rozvíja ale potom by sme mali vytvoriť makroregionálnu stratégiu pre Stredomorie. To by mal byť jediný cieľ, aby sme ehm, splnili aj ten historický cieľ a upozornili na, teda, na ten centrálny význam Stredomoria pre Južnú Európu a Európu ako takú. Ale Achtung. Äh, Frau hat das Wort. Teraz má slovo pani Pérez. Brevemente agradecer al señor Stručne ďakujem pánovi Alfonzimu za jeho prácu v tejto správe. K predchádzajúcim vystúpeniam e, štyri boty, ktoré sú podľa mňa dôležité Nevidím tam dostatočne zdôraznenú potrebu synergie medzi makroregiónmi. Mali by sme viacej nástojiť na viac úrovňovom riadení a aby bolo úšia účasť nielen miestnych a regionálnych samozpráv, ale aj zainteresovaných zo súkromného sektoru a občianskej spoločnosti, vrátane interregionálnych organizácií. Naďalej treba podporovať udržateľný cestovný ruch, ktorý je hlavným zdrojom príjmov a podporovať a ochraňovať ekosystémy a biodiverzitu Stredomoria a podporovať meský rozmer makroregiónu, podporovať nové energetické zdroje, nezabúdať na ostrovný charakter a podporovať aj priemyselnú aktivitu, hlavne v prístavných oblastiach – Ďakujem páno za jeho prácu. Dankeschön für den Beitrag. Ďakujem za príspevok a posledný mm, kolegom je pani Pani Feragut, ďakujem pekne. Podporujem správu pána Alfonziho, ale niekoľko upresnení. Poprvé, tento makroregión musí byť pridanou hodnotou k už existujúcemu a mali by sme sa sústrediť na témy, ktoré môžu pomôcť v budúcnosti tohto makroregiónu. Napríklad teda riadenie morského priestoru, klimatické zmeny, inovácie, udržateľné energie, doprava, zvýšiť prístupnosť oblasti a politika v oblasti imigrácie a bezpečnosti. Predložím pozmenujúci návrh, aby sa podporili ostrovné oblasti, aby sa poukázalo na ich ťažkosti. Tento región veľmi dobre reprezentuje všetky tie ťažkosti, ktoré majú ostrovy, hlavne pokiaľ ide o dopravu a prístup a pokiaľ ide o cestovný ruch. Je to región, ktorý je e, na prvom mieste ako destinácia v cestovnom ruchu na svete a teda mali by sme túto tému zachytiť. Ale samozrejme budem e, s pánom Alfonzi spolupracovať a ďakujem mu aj za ochotu a spoluprácu. Ďakujem pekne. Teraz by som dal slovo komisii, pani Nielsen, nech sa páči. Je takáto? Ďakujem, pán predsedajúco, ďakujeme pánovi Alfonsimu aj poslancom za ich komentáre. Len by sme pripomenuli a odpovedám pánovi Fan Nistelrojovi eventuálnu makroregionálnu mapu v Európe. E, ide o dobrovoľnú politiku a EU Európske inštitúcie môžu túto stratégiu podporiť, ale na úvod to musí byť iniciatíva členských štátov, miestnych samozpráv, aby takto postupovali. A tiež by som pripomenul tie návrhy v prípade Stredomoria to tak, ako to navrhuje pán Alfonsi na rozdeli na tri oblasti, tak toto treba prediskutovať. V každom prípade tieto stratégia, rovnako ako iné, či už námorná alebo iná oblasť, ich práve teraz definujeme zmysle nového programového obdobia, na ktorom pracujeme a začína to rokom 2014. Takže aj programy koheznej politiky budú brať do úvahy všetky tieto nástroje. OK, dan... Ďakujem, tak e, môžeme teda to už uzavrieť a záverečné slovo má pán Alfonzi. Oui, merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým ktorí podporili a zaujímajú sa o túto správu. Nebudem opakovať eh, všetky príspevky. Myslím si, že je jasné, že existuje veľký záujem parlamentu ukázať prostredníctvom makroregionálnych oblastí, že táto stratégia môže uh, Zobsažník, e, politiku územnej spolupráce. Chcel by som povedať pánovi Van Nistelrooy, že v tejto správe bod číslo 11 hovorí, že parlament považuje makroregionálnu stratégiu e, nepovažuje za nový nástroj či nové nariadenie, ale myslí si, že by sa mala získať podpora prostredníctvom e, prostriedkov technickej podpory. Nebudem teda E, veci opakovať. Snažili sme sa to povedať presne a komisia reagovala na túto otázku. Keď vytvoríme program, tak je jasné, že makroregionálna stratégia je vhodná hlavne napríklad v Pobalti a možno nie je taká vhodná vo všetkých priestoroch Európskej únie. Je potrebné, aby existoval postup, ktorý bude mať svoj dôvod, ale nemôžeme mať absolútnu nečitateľnosť. Komisia musí veci koordinovať a zariadiť, aby rozličné dotknuté štáty sa dohodli a koherentne postupovali. Makroregionálna stratégia znamená, že tu bude väčšia sila a koherentnosť eh, pre územnú spoluprácu a hlavne v zónach, e, ktoré majú spoločné výzvy a sú málo koordinované. A tu musíme vytvoriť e, ten pohyb a dosiahnuť pokrok. Teraz pozmenujúce návrhy sú samozrejme všetky vítané. Myslím si, že musíme posilniť problematiku ostrovov. Ja určite nepoviem opak, už som o tom hovoril pred chvíľou. Aj v inej správe je to špecifická charakteristika Stredomoria a ja dúfam, že v implementácii tejto správy a v práci, e, ktorá bude následovať, ja chcem e, teda uvítať e, kroky zo všetkých regiónov aj z tejto oblasti. Dúfajme, že budeme mať projekt, ktorý v Stredomorí je naliehavý vzhľadom na situáciu, čiže potrebujeme pozitívny projekt pre túto oblasť. predseda, ďakujem pekne za tieto záverečné pripomienky. Tým sa dostávame... Aha, zabudol som pripomenúť, že termín je 1. júna na predkladanie pozmeňujúcich návrhov a tým sa dostávame k ďalšiemu bodu, ktorým je spoločná rybárska politika. Máme tu stanovisko A tu máme spravodajcu pána Omaržího. Omaržého. Dúfam, že som vaše meno správne vyslovil. Nech sa páči, máte slovo. Prezident, merci. Ďakujem pekne, pán predseda, k tejto dôležitej reformy spoločnej politiky rybolovu. My sme gestorským výborom a ja som sa teda snažila, aby tie opatrenia, ktoré sa navrhujú v rámci nášho výboru, boli kompatibilné s regionálnou politikou. Chcem tiež, aby najvzdelenejšie regióny neboli znevýhodnené touto reformou. Viete, že najvzdelenejšie regióny majú uh, pre Európsku úniu ten význam, že je to námorná, že Európska únia je tým pádom e, námorná veľmoc a nesmieme na tieto najvzdialenejšie regióny zabúdať alebo ich dávať bokom. Z globálneho pohľadu myslím si, že nová reforma spoločnej politiky rybolovu musí zabezpečiť e, riadenie vzdialenosti, musí sa brať do úvahy rôznorodosť flotíl a zásoby rýb v každej oblasti rybolovu. Viaceré z návrhov, ktoré som navrhol, idú týmto smerom. A ja si myslím, že je tiež nevyhnutné zabezpečiť a zaručiť, aby všetky pobrežné regióny v Európe mali prosperujúcu budúcnosť pre ich rybolov a to z dlhodobého hľadiska a ja sa teda pridávam k predloženým návrhom. Tu sa musíme brániť nadmernému libolovu v rokoch 2013 až 2020 a musí byť vyvinutá snaha preto, aby sa obnovili zásoby rýb v moriach a oceánoch. Je to absolútne zásadná výzva a ja som ju zapracoval formou viacerých návrhov, ktoré som predložil a chcem zdôrazniť, E, že ide teda o rybárov a regióny a v prípade, že táto snaha sa nezrealizuje, tak samotná budúcnosť rybolovu a hospodárska životaschopnosť týchto regiónov bude trvalo ohrozená a jedno číslo, ktoré som vám zabudol dať na úvod svojej prezentácie je to, že priemysel rybolovu a spracovateľský priemysel predstavuje asi 350 tisíc pracovných miest v celej Európskej únie a to teda značným spôsobom prispieva k ekonomickému a sociálnemu blahobytu našich regiónov. Táto snaha o obnovu zásob stavov rýb sa musí implementovať Ehm, tým, že sa budú brať na zreteľ určité okolnosti, sociálny kontext, ľudský kontext a tak ďalej. Táto snaha sa tiež musí implementovať s cieľom zaručiť e, trvalo dôstojné príjmy pre rybárov. Nadmerný rybolov je jeden z dôsledkov okrem iného zlej správy zo strany verejných orgánov a teda majú kolektívnu zodpovednosť. Nebolo by správne, keby len rybári zaplatili tú najvyššiu cenu a z tohto dôvodu si myslím, že e, tá snaha nesmie byť na úkor e, rybárov a ich rodín ani na úkor hospodárskeho rozvoja dotknutých regiónov nesmú sa ohroziť iné e, ekonomické činnosti. Táto snaha e, musí byť riešená kolektívne, už som to povedala. Myslím si, že je nevyhnutné, aby sa zaviedli e, dotačné a odškodňovacie nástroje pre zamestnancom v sektore rybolovu, ktorí utrpeli následkami tými najťažšími, či už z ekonomického alebo sociálneho hľadiska. E, Musí sa tu vytvoriť viacročný plán správy a viaceré opatrenia na ochranu ekosystémov. v súlade s týmito návrhmi o obnove stavov rýb a s udržateľným riadením a správou zdrojov som chcel tiež zapracovať pozmenujúci návrh, ktorý pripomína prísľuby Európskej únie na konferencii v Nagoji. To sa týkalo biodiverzity, eh, namornej biodiverzity a nesmieme to ignorovať v prípade, že súčasné postupy budú pokračovať, tak od roku 2050 už nebudeme mať ani jednu rybu, ktorá eh, nejakého kvorovca, k, ktorý sa bude dať e, komerčne vyloviť. Čiže toto sa podceňuje. Ale na druhej strane som e, radikálne proti pokusom e, v rámci tejto novej reformy, ktoré sú zamerané na, zaprece, na zavedenie práv vlastníctva na stavy rýb prostredníctvom systému uh, Ehm, prevoditeľných eh, rybarských koncesí, ide o privatizáciu morských zdrojov a to by podľa mňa bola katastrofa pre všetky ehm, pobrežné eh, regióny a tento bod, eh, myslím si, že tu je konsenzus zo strany všetkých európskych rybárov, my teda žiadame v rámci nášho výboru, aby sme sa vyjadrili jasne proti a to navrhujem aj ja prostredníctvom svojich návrhov. Posledná pripomienka sa týka najzdelenejších regiónov. Je e, bezpomienečne nutné, a to je úlohou aj nášho výboru, aby článok 349 zmluvy o fungovaní Európskej únie bol zapracovaný aj do tejto reformy a explicitne sa musí spomínať to v nariadení, tak ako aj vo všetkých nariadeniach o rybolove, aby sa umožnila implementácia niektorých eh, výnimočných opatrení pre tieto regióny námorné oblasti, e, kde pracujú rybári v najsilnejších e, regiónoch, majú veľmi odlišnú situáciu od európskych e, povodí, kde sú ciele politiky rybolovu exkluzívne vyplývajúce z severnej pologule. A tieto najvzdelenejšie námorné oblasti sú odlišné od tých, ktoré sa nachádzajú v Európskej únie a teda musí sa tu implementovať určitý počet opatrení, ktoré sú špecifické. Predkladám tu aj návrhy, aby sa vytvorili nové, aby sa vytvoril nový konzultačný výbor, ktorý sa bude zameriavať na dosiahnutie týchto istých cieľov. A pripomínam, že pokiaľ ide o Eh, morské oblasti najzelenejších regiónov eh, po Baltie plus Stredomorie. Eh, tu vidíte, ako dôležité tá je táto práca a na záver by som chcel povedať, že Samozrejme, všetky komentári, re a návrhy kolegov sú vítané, hoci tá lehota je veľmi krátka, myslím, že je to len do zajtra či pozajtra ale bol by som rád, keby pán predseda upresnil ten e, hraničný dátum pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov k tejto správe. Ďakujem. Ja, herzlichen Dank. Die Frist für die Änderungsanträge. Ďakujem pekne. Teda termín na pozmeňujúce návrhy je ako predchádzajúcej, prípade predchádzajúcej správy do 1. júna. Tak eh, trochu času, ale tiež nie veľmi veľa času. Teraz ma už len, majú slovo už len tieňoví spravodajcovia. Žiaľ, ja e, tiež musím aj tých pod, pod, prosiť, aby naozaj boli len veľmi struční, pretože budeme musieť ukončiť schôdzu, aby sme prepustili aj tlmočníkov. Teraz pani e, Fera Gut má prvá ako slovo. Gracias, eh, bueno, pri... Ďakujem. V prvom rade upozorňujem, že Zdieľam niektoré obavy spravodajcu v pozmenujúcich návroch, hlavne pokiaľ ide o vyhadzovanie ryba a pokiaľ je o udržateľný maximálny výkon. Myslíme si, že 2000, nariadenie 2016 to mm, vrácanie rýb do mora e, to je nerealizovateľné a táto praktika sa musí zmeniť a aby rybárska flotila postupovala inak selektívnejšie. Pokiaľ ide o udržateľný rybolov, my myslím, že je to ďalší citlivý bod a aplikácia nového parametru by bola, mohla poškodiť rybárskú flotilu. Nesmieme zabúdať na závery Johannesburgu z roku 2012 o udržateľnom rozvoji, kde sa hovorilo, aby sa používal alebo aplikoval ten termín udržateľného maximálneho výkonu, pretože by to malo vplyv hlavne na lov tých viacerých druhov rýb. Pokiaľ ide o prenos rybárskych licencií, sme proti tejto transferencii, proti tomuto prenosu, tak ako to navrhuje komisia, ale podporuje, teda my podporujeme návrh komisie, hoci sa upozorňuje na to, že by to nemalo platiť na tie tra- by to nemalo platiť pre tradičné rybarské lode. A pokiaľ ide o viacročné plány, je tam socioekonomický cieľ, aby sa brali do úvahy dopady pre všetky sektory obyvateľstva, s tým súhlasíme. Pokiaľ ide o dohody s tretimi krajinami, niektoré návrhy nepodporíme, ale predložíme pozmenujúce návrhy, aby sme sa dohodli a dosiahli kompromis. Ja tiež ďakujem, hovorí predseda. Teraz dávam slovo k ďalšiemu, ďalšiemu spravodajcovi, spolu spravodajcovi pani Rika Manner. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem spravodajcovi za výbornú prácu. Niekoľko poznámok. Trvalé udržateľný rybolov je samozrejme je pre nás dôležitý cieľ, avšak e, doterajšia politika ako si nevedie k plneniu termínu trvalej udržateľnosti, takže určite sa tu niečo musí zmeniť. Väčšina druhov rýb v Európe trpí nadmerným výlovom, Napríklad e, losos v Balckom mori je tiež ohrození, pretože sa ho loví priveľa Losos je veľmi dôležitý pre jeho výskyt v Severnom a Balckom mori. A bolo by asi potrebné zakázať jeho lov v budúcnosti. Tiež som veľmi spokojná s tým, že spravodajcovia sú za, e, alebo spravodajca je za viacročný plán. Tiež si myslím, že by sa to malo diať e, veľmi rýchlo. Návrh komisie do roku 2015 sa dá podporiť a tým pádom nie som celkom za návrh správodaj aby sa to začalo až v roku 2015, eh, Ja si myslím, že bolo by treba s tým začať skôr. Tiež mm, som, tiež, tiež som za to za zákaz um, vedľajších výlovov. zákaz výmetu. Predseda, tak e, kto ešte by chcel? Pán Nikolson, ale vy nie ste na zozname. Chcel som e, prehovoriť zároveň s predošlým rečníkom, som tieňovým spravodajcom um, pre túto správu v moje, mojej frakcie. Prepačte, ale nie ste na zozname ako tieňový spravodajca pre túto správu skutočne a, a, um, prepačte, určite som povedal, že som tieňovým spravodajcom pre túto správu bolo mi to povedané aj v mojej frakcii. OK, dann für eine Minute. V poriadku, takže na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem stručný, aby som dodržal čas. Je to veľmi dôležité a ďakujem spravodajcovi za jeho komentáre. S niektorými súhlasím, teda väč- s väčšinou, pretože reforma spoločnej politiky rybolovu je dôležitá pre e, spoločenstva, ktoré majú málo alternatív ako rybolov No, skutočne si myslím a podporujem regionalizáciu. Myslím si, že regióny musia mať viacej právomoci. E, miestni ľudia musia byť autormi tých vstupov a tiež verím v, vo viacročné dohody o kvótach, pretože potrebujem väčšie plánovanie v týchto otázkach. Každý eh, december to, čo sa deje, to je absolútne nevyhn- ne- nemožné. Musíme mať skutočné plánovanie pre rybárov z dlhodobého hľadiska. E, práca na mori, práca na suši, výmen, výmety. E, ja som Určite nie som za presuny kvót e, medzi členskými krajinami, ale nechcem, aby sa tieto kvóty e, dostávali e, z rúk tých drobných rybárov. Ďakujem. Ďalší rečník, pani Miranda. Minúta. Gracias. Eh, la perspectiva que... Perspektíva spravodajcu v, tej, v týchto pozmeňujúcich návrhoch v tomto stanovisku je tam územná perspektíva a aj perspektíva vzdialených periférií oblasti. A je to dôležité. Podporujete aj regionalizáciu, to podporujeme aj my. ale nie je tam dostatok e, vízie pre, tú, pre ten tradičný rybolov, aby sme podporili hospodárskú, sociálnu a environmentálnu udržateľnosť rybolovu a to koherentne pre tradičný lov. Bolo by potrebné začleniť aj budúce záväzky. Vieme, že nedostatok štatistických, tak vedeckých, ako aj sociálnych údajov, aj to tam má figurovať. to, čo my môžeme predložiť eh, k tým eh, vedeckým údajom, k tej otázke výmetu rýb, to všetko je samozrejme v našej kompetencii a mali by sme sa tiež sústrediť na tú teritoriálnu perspektívu a tú regionálnu udržateľnosť pri rybolov. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte... Ďakujem pekne. Chcel som sa spôrniť, že všetko takto eh, rýchlo Eh, na vás tlačím, ale každý sa napokon dostal aspoň k slovu. Teraz už však nemôžeme dať eh, slovo eh, pravdajcovi v závere, ale určite si všetko poznačil a teraz ideme k poslednému bodu, ktorým je inovatívne finančné nástroje v kontexte nového finančného finančného rámca a teším sa, že našou spravodajkyňou je pani Kleva a chcel by som ju požiadať ako spravodajkyňu, aby sa jej to podarilo nejako stručnejšie stihnúť. Ďakujem. I will brief, I will brief. Budem stručná. Finančné nástroje a ciele nového systému zabezpečujú podporu európskeho rozpočtu, čo zaručuje rovnováhu v tejto oblasti. Ak tieto sú veľmi dôležité a preto musíme o tomto stanovisku diskutovať ako aspoň pár minút, pretože dosahujú sa tým ciele povedznej politiky, aby verejné zdroje boli využité čo najefektívnejšie tým, že E, sa žiada účasť aj súkromného kapitálu. O tomto sme hovorili e, na každom stretnutí výboru reky. Typ podpory finančných nástrojov je rovnováha, dlhodobé garancie, mikrogranty a ďalšia pohyblivá podpora. O svojom stanovisku hovorím, sú tu všet, rovnaké problémy ako všetkých ďalších stanovisk, že nemôžeme zapracovať všetko Niektoré z hlavných bodov sú následovné. Vítam posilnenú úlohu finančných nástrojov v čase, v súčasnosti, kedy máme veľké fiskálne obmedzenia a zníženú kapacitu, zvlášť ako doplnok ku grantom. Vedie to k verejno-súkromným partnerstvám a multiplikačný efekt európskeho rozpočtu. Sú to alternatívne zdroje financovania a zaručujú sa dôležité finančné toky pre strategické uh, regionálne investície. Mám tu ešte špecifický bod o jednoduchosti, transparentnosti a jasnosti. To je všetko známe nám všetkým. Toto všetko sa musí objasniť aj pre inštitúcie, ako inštitúcia a riadiace orgány e, pred začiatkom ďalšieho programovacieho obdobia, aby sme zabezpečili to, že finančné nástroje budú atraktívne pre verejnosť, ale hlavne pre súkromných investorov. Musíme obnoviť a posilniť noha technické kapacity v riadení nástrojov spolufinancovania na úrovni riadiacich orgánov, finančných sprostredkovateľov, hlavne bank. Ďalší bod, veľmi dôležitý, to je ex angste hodnotenie. O tom hovoríme stále prostredníctvom analýzy ex ante môžu riadiace e, subjekty zaviesť finančné nástroje, identifikovať situácie, kedy e, trh e, nefunguje. A posledný bod, ale nie menej dôležitý, finančné nástroje v ďalšom programovacom období v koheznej politike budú podľa mňa predmetom automatických cieľov to by sme mali privítať, e, ale myslím si, že je pre nás kľúčov, aby sme zaručili jasný prehľad všetkých nástrojov, aby sme znížili riziko nedostatku koordinácie a presahovanie rozličných programov. A keďže tu je časové obmedzenie, tu by som svoj príspevok skončila a teším sa na spoluprácu s tieňami, spravodajcami a teším sa aj na pozmenujúce návrhy. Hm, ďakujeme pekne za vaše pochopenie, za to, že ste boli taká stručná. Je tu len jeden rečník, pán Lambert von Nistelrooy a tým aj uzatváram zoznam rečníkov, takže pán, eh, pán Nistelrooy, len pol minúty. Ďakujem. Myslím si, že by bolo dobre, keby sme hovorili o nástrojoch, ktoré máme v oblasti financovania našich kohezných programov, ako nás eh, Jessica upozornila, musíme sa na to sústrediť, ale nie len EIB, ale aj banky v členských krajinách potrebujú byť súčasťou tohto nového systému. To je taktiež dôležité. No a samozrejme potrebujeme hovoriť aj o potrebných inštitucionálnych kapacitách v členských krajinách. Takže toto finančné nariadenie by sa malo primerane implementovať. Tomu sa venujeme každý rok. Sú tu tie pokračujúce myšlienky fondov. Myslím si, že je tu dostatočná rovnováha medzi kontrolou, monitoringom, podávaním správ a samozrejme efektívnosť využívania prostriedkov to je veľmi dôležité a my predložíme pozmeňujúce návrhy. Všetko to vyzerá teda veľmi dobre. Ďakujem pekne. V poriadku. Ďakujem, že ste všetci vydržali až do konca. Ďakujem aj tlmočníkom, ktorí nám poskytli pár minút navyše. Myslím, že sme to potrebovali. A ešte musím povedať, že už nemáme žiadne ďalšie body do programu. Ďalšie stretnutie bude 20. júna v stredu a 21. júna. A tým končím schôdzu. Ďakujem pekne.